in piedi, sì, in piedi. Facciamo la Signor Presidente. Vážený pán predseda vlády Talianskej republiky, dovolte mi poďakovať vám za to, že ste prijali pozvanku Európskeho parlamentu na to, aby ste mohli predniesť vašu víziu, ktorú máte pre budúcnosť Európy. Akú víziu má talianská vláda? Taliansko je jedna z tých krajín, ktoré boli zakladateľmi Európskeho spoločenstva. <clears throat> A sme naozaj veľmi radi, že môžeme s vami eh, dnes mať diskusiu o tom, ako vy vidíte tie veľké otázky, ktoré spájajú pol miliardy ľudí. Ako určite veľmi dobre viete, sme spoločne zomknutí vo veľkých diskusiách, ktoré spájajú našich občanov, ktoré sú v jadre demokratického diskurzu v Európe. Sme jediná priamo volená európska inštitúcia, volená priamo európskymi občanmi a treba povedať, že eh, práve teraz bojujeme za navýšenie európskeho rozpočtu z 1,1 na 1,3 vlastných zdrojov a práve preto Diskutujeme aj o zásadných témach, ako je napríklad migrácia. My ako parlament sme rozhodne za to, aby sme oveľa viac investovali do afrického kontinentu, tak aby sme riešili tieto problémy, takisto čo sa týka aj otázky utečencov. Pred niekoľkými mesiacmi Európsky parlament schválil návrh, ktorý je teraz na rade, na rokovacom stole v rade Veľmi radi budeme aktívnym partnerom pri schvalovaní textu, ktorý podľa nášho názoru môže uľahčiť túto situáciu a môže predovšetkým e, pomôcť krajinám na juhu Európu, Európy, krajinám, ktoré sú najviac zaťažené otázkou utečencov. K téme Brexitu Európsky parlament dôrazne žiada na to, aby boli dodržiavané práva európskych občanov, ktorí E, žijú či už v Brusele, teda britských občanov, ale aj na opačnej strane. V prípade veľkej infraštruktúry sme hlasovali za to, aby sme výrazne zvýšili objem fondov, ktoré budú môcť podporovať budovanie európskej infraštruktúry, lebo tá podporuje rast. A čo sa týka vonkajšej politiky a obrannej politiky, tak práve prednedávnom sme sa rozhodli požiadať členské štáty, aby uznali pána Guida ako dočasného prezidenta Venezuely práve na základe e, venezuelskej ústavy. No a ešte na záver, posledná téma, e, ktorá súvisí aj s programom vašej vlády. Chceme taký Európsky parlament, ktorý bude mať väčšiu právomoc, bude mať aj právo legislatívnej iniciatívy ako všetky parlamenty vo svete. Vrátane toho, aby mohol aj robiť vyšetrovacie, komis- vyšetrovacie výbory, ktoré síce podľa zmluv robiť môžeme, ale reálne k tomu nedošlo. Takže pán predseda vlády, máte slovo, aby ste mohli predniesť vaše názory, názory italianskej vlády na budúcnosť Európy. Nech sa páči. Zároveň sa môžete zaregistrovať do bodu spontánnej rozpravy s predsedom vlády do konca vystúpenia pána predsedu vlády. Vážený pán predseda Tajani, vážený pán podpredseda komisie Katajnen, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je to naozaj veľká česť môcť byť tu dnes pred vami. A hovorím to s úprimným, eh, s úprimným srdcom, pretože som naozaj veľmi rád, že pred vami môžem naznačiť alebo načrtnúť moju víziu budúcnosti Európy práve podľa tých základných indícií a intencií italianskej vlády. Eh, sme veľmi radi, že spoločne môžeme diskutovať eh, o témach, pri ktorých si pripomíname Antonia Megaliciho, Taliana, ktorý eh, bol, ktorý bol obeťou, ako veľmi dobre viete, tu v Štrásburgu, tohoto sna o Európskej únii. Pred dvoma mesiacmi sa stal obeťou terorizmu. Tu na uliciach Štrásburgu. V globalizovanom svete, eh, kde ekonomika stále viac a viac vyvíja tlak aj na politiku a na právo, Ehm, v tomto svete, kde žijeme v ekonomike, ktorá je, na, ktorá je navyknutá prekonávať veľké vzdialenosti za veľmi krátky čas, vidíme, akým spôsobom sú ohrozené aj pozície individuálnych občanov. A práve preto musíme rozmýšľať nad tým, akým spôsobom je pripravená Európska únia na novú rolu, ktorú musí zohrávať, berúc na vedomie eh, fakt, že národné štáty, ale aj členské štáty Európskej únie same o sebe nedokážu odpovedať na základné veľké výzvy pred ktorými stojí svet. Budova európskeho projektu je, je momentálne vo veľmi kritickej fáze. Európsky projekt stratil svoju eh, hnaciu silu. A treba si uvedomiť, že zložitá historická konjunktúra, eh, ktorú sme prežili alebo ktorú zažívame, a, ehm, a zároveň tie meniace sa roli jednotlivých predstaviteľov európskych inštitúcií Ehm, Znamen- e, hovoria o tom, že je nevyhnutné hľadať nové formy a nové metódy. Ako sme hovorili aj prednedávnom, e, keď sme sa snažili nájsť odpoveď na čelenie jednotlivým kritickým fázam, je dôležité, aby sme dokázali mobilizovať spoločné úsilie, aby sme zároveň dokázali nasadiť spoločný zmysel pre zodpovednosť. V tomto smere máme povinnosť na novo spustiť európsky projekt a zároveň opätovne získať dôveryhodnosť v kohéziu a zároveň aj e, zabezpečiť udržateľnosť tohoto celého projektu. Tie výzvy, pred ktorými stojíme, sú nové, sú veľmi komplexné a vyžadujú si víziu a ak dovolíte, e, vyžadujú si aj istú dávku kreativity a tvorivosti, akým chceme čeliť. Ale zároveň je dôležité, aby sme neustále pamätali na to, aká je naša misia vo svete. Tie veľké otázky, pred ktorými stojíme a ktorým musím zodpovedať, sú základné otázky zmyslu. Ako Európu chceme? Akú Európu potrebujeme? ako mm, sa vnímame a zároveň ako vystupujeme my sami. A to je práve ten dôvod, ktorý si vyžaduje maximálne zvažovanie a, a úprimnosť odpovedí. Pretože teraz sa nachádzame v sídle Európskeho parlamentu, ktorý je priamo volený európskymi občanmi, ktorý je zároveň aj e, základným prechovávateľom európskej suverenity. Práve tu musíme byť predovšetkým jedným národom európskym národom. A v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme progresívne pokračovali ďalej v procese integrácie, aby sme skutočne smerovali k tomu, že budeme národom, ktorý spája jedna budúcnosť. A treba si uvedomiť, že v tomto smere, keď hovoríme o budovaní európskeho národa, tak tento projekt zažil veľmi významné momenty posunu vpred. História modernej Európy je poznamenaná eh, hlbokými rozdielmi rozpolúplnými alebo teda odstredivými silami. A zároveň sme videli veľmi jasný artikulovaný populizmus, ktorý napádal spoločné spolunažívanie. Ale práve treba si uvedomiť, že sme spoločnosť, ktorá zažila neopakovateľnú kontamináciu nášho kultúrneho dedičstva a to sa nesmie opakovať. Dnes integrujeme stále viac naše modely vzdelávania, modely hospodárstva, sociálno-právnu legislatívu. Ehm, presúvame kompetencie stále väčšie a významnejšie zo úrovne členských štátov na úroveň Európskej únie. Ehm, my sme dokázali európskym občanom, že môžu slobodne sa pohybovať po európskom priestore v rámci jednotného právneho priestoru. A treba si uvedomiť, že sloboda pohybu osôb a zároveň sloboda pohybu tovarov a služieb je jedna z tých najvýznamnejších výsledkov tohoto procesu integrácie. To je jeden z tých najvýznamnejších eh, výsledkov, ktoré sme dosiahli. A práve preto, keď tu vidíme tie nacionalistické tendy E, trendy, ktoré e, opätovne obmývajú brehy nášho kontinentu. To je niečo, čo sme zažili už koncom 19. storočia, v polovici 20. storočia a viedli k veľkým globálnym konfliktom. A práve preto musíme mať veľkú, musíme byť veľmi citliví a veľmi pozorní voči týmto tendenciám. A práve preto si musíme uvedomiť, že nesmieme sa zbaviť tejto základnej slobody na slobodu pohybu. A práve v tomto smere si musíme uvedomiť, že táto sloboda sa stala prirodzenou. Niečo, čo predchádzajúce generácie nepoznali a dnes sa to stáva bežnou súčasťou, ktorá nám umožňuje sdielať kultúrne, profesionálne, osobné skúsenosti, brať do úvahy národné špecifika a zároveň sa tieto národné špecifika stávajú deklináciami stále tej istej e, špecifickosti. Ale zároveň budujeme akýsi spoločný pocis, pocit. Projekt budovania spoločného európskeho národa bol neustále posilňovaný aj e, postupnou a neustálou e, právnou spoluprácou. Práve v oblasti budovania spoločnej civilizácie právna kultúra zohrala kľúčovú úlohu počas ostatných rokov práve v tom, že e, vidíme budovanie akéhosi európskeho démosu. A práve v tomto smere bola veľmi dôležitá tá vývojová tendencia, ktorá viedla až k ustanoveniu Európskeho súdu pre ľudské práva, e, Súdneho dvora Európskej únie. A tie e, sa vlastne stávajú kľúčovými aj pre národné ústavné súdy. Takže v tomto smere vidíme budovanie právneho e, celku Európskej únie alebo európskej civilizácie, na ktorý sa e, jednotliví Európania môžu spoliehať a o ktorý sa môžu opierať. A v tomto smere vidíme, že dochádza aj k významnejšiemu presadzovaniu individuálnych práv každého jednotlivca, ktoré sa stávajú spoločným dedičstvom a spoločným, spoločne presahujú ústavnoprávne systémy jednotlivých štátov. V tomto smere si musíme uvedomiť, že e, tieto právne princípy sa zapísali do spoločného dedičstva Európskej únie a tie sú významným úspechom civilizácie a občianskosti. Tie musíme neustále obhajovať práve kvôli tým cnostiam, ktoré sú v pozadí, ktoré sú výsledkom spoločného predstavovania, spoločnej predstavivosti európskych občanov, ktoré sa stávajú e, spoločným osudom, ktorý spája nás všetkých. V tomto smere vlastne sa stávame nielen spoločným ľudom a spoločnou komunitou, ale zároveň aj tým, čo sa dá pomenovať jednotlivou alebo teda spoločnou civilizáciou. Zároveň sme ale nedokázali dosiahnuť eh, vybudovanie skutočného autentického národa. Bojíme sa budovať inkluzívny model, ktorý by eh, realisticky eh, odolával retorike každodennej politiky a to nám bráni vytvoriť ten skutočný európsky démos a práve e, po roku 89 sme videli e, si pozastavenie tohoto procesu, pretože e, bola tu ale skutočne jasná vízia politickej Európskej únie. Perspektíva dlhodobého, eh, dlhodobého vývoja, ktorá by bola zameraná na budúcnosť. A bez tejto vízie eh, sa vlastne každý sen stáva mm, bezfarebným, stráca svoju tvar. A preto nám chýba takéto prorocké vedenie, ktoré by nám umožnilo eh, vlastne nanovo vzkriesiť ten veľký sen, ktorý vznikol na troskách druhej svetovej vojny v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme zobrali na vedomie to, ten vývoj posledných 30 rokov, poučili sa z neho a zároveň vlastne prestali eh, sa zameriavať čisto na ekonomickú integráciu. A táto perspektíva by mala byť zameraná na to, aby sme sa oslobodili od eh, liberalizačných tendencií a v tomto smere je dôležité, aby sme neprivatizovali tie základné eh, hodnoty a základné eh, statky. Musíme si uvedomiť, že sú isté vitálne ekonomické a sociálne hodnoty, ktoré sú kľúčové pre eh, zabezpečovanie blahobytu a sociálneho zabezpečenia. No v tomto smere sa stávajú spoločným bohatstvom, o ktoré sa musíme spoločne starať. No a práve preto e, v tomto kontexte ekonomická kríza a e, e, ekonomická hospodárska správa Európskej únie prešli obrovskou transformáciou a obrovským testom. Videli sme, akým spôsobom vlastne boli otriasané národné dlhy a čo to robilo so našou spoločnou menou ktorú sme sa snažili čo najpevnejšie zachrániť a zakotviť. Videli sme, aké devastujúce dopady to malo na oblasť sociálnej politiky. Európska politika, ktorá bola e, otestovaná bezprecedentnou politickou krízou, sa vlastne stiahla do ulity a nemá vízie. V tomto smere strácame kontakt s našimi občanmi, s európskym ľudom a stále viac a viac sa predlžuje tá vzdialenosť, ktorá nie je len geografická, ale aj mentálna medzi Bruselom a periférnymi častiami kontinentu. A práve preto európska politika zlyhala vo svojej základnej funkcii e, zastupovať záujmy občanov a legitimizovať ich e, záujmy. E, vidíme, že dochádza k vláde oligarchickými a vzdialenými štruktúrami, ktoré sú vzdialené od toho sna o kolektívnom riadení a kolektívnom, kolektívnej budúcnosti Európy. Takže v tomto smere, ako správne poznamenal Jan Želonka, politológ, stáva sa z toho akýsi ceremoniálny parameter Eh, ceremoniálny eh, projekt, ktorý za sebou ukrýva skôr utajené a, a fiktívne štruktúry. A práve preto vidíme, že klesá dôvera európskeho ľudu v túto štruktúru. A to hovorí veľa aj o našom svedomí. Práve preto si musíme neustále pripomínať, že politika slúžila záujmom e-, ekonomiky, ale takáto ekonomika zlyhala vo svojom základnom poslaní, zlyhala vo svojom ehm, hlavnom zmysle. A teraz sa nachádzame v kľúčovom, rozhodujúcom momente pre budúcnosť Európy. Vidíme, že sú tu niektoré základné dilemy, ktoré determinujú našu budúcnosť. Tento európsky ľud sa dnes nachádza na kľúčovej križovatke a práve preto musíme na novo vypočuť náš ľud. Potrebujeme zmeniť metódu, ako aj tvorbu perspektívy a je to na, zároveň aj príležitosť, ktorá je podľa mňa unikátna, mimoriadná na to, aby sme tento moment využili, na to, aby sme zvrátili tento negatívny e, trend vývoja medzi vládnúcimi a ovládanými, aby sme dokázali prekonať tú indiferenciu, tú tichosť, ten nezáujem a zároveň aby sme dokázali e, zabrániť tej implózii sveta, ktorý sme doposiaľ poznali. Nemali by sme sa báť konfliktu. Mali by sme preukázať, že vieme tento konflikt zvládnuť. Nemali by sme reagovať na tieto zmeny tým, že sa budeme e, utekať ku konzervatívnemu a sterilnému konzervativizmu, ktorý bude stále len obhajovať ten svet, ako ho poznáme, v parametroch, ktoré sú nám už vopred známe. Práve naopak, mali by sme e, uchopiť ten konflikt, ktorý tu e, vyvstáva, aby sme našli nové formy demokracie, aby sme využili tú hnaciu silu demokracie, aby sme dokázali posilniť a uchopiť nové kreatívne riešenia aj za cenu toho, že opustíme niektoré istoty, ktoré máme, tak aby sme dokázali zadefinovať nové modely rozvoja, nové modely istoty, dokumenty, ktoré nám umožnia čeliť práve tým novým výzvam, ktoré dnes nevieme nájsť adekvátnu odpoveď. A práve v tomto smere musíme počúvať e, tie časti spoločnosti, ktoré sú opustené, ochudobnené, izolované a stratené. Sú to sentimenty, ktoré sa stále znova viac a viac v našej spoločnosti objavujú a práve tie môžu viesť k rebelstvu a k odmietaniu toho, čo sa nachádza na európskej e, úrovni je to predovšetkým viditeľné v niektorých krajinách Európskej únie. Ten ehm, europeizmus 21. storočia ehm, musí znamenať nové radikálne redefinovanie tých inštitúcií a tých fóriem, ktoré ho charakterizovali až do posiaľ, ktoré charakterizovali a definovali ten príbeh integrácie posledných 10 ročí. A tie si žiadajú, aby sme našli novú autentickú konverziu ktorá aj pre istých dôvodov môže znamenať aj návrat do základov, aby sme sa vrátili k tým e, zakladajúcim myšlienkam európskeho sna. Európa, ktorú si chceme predstavovať, Európa, o ktorej chceme snívať, potrebuje túto hnaciu silu. Nielen stabilizujúcu silu, nielen silu, ktorá bude len stabilizovať status quo. Musíme spájať naše spoločné záujmy. Geopolitika v tomto smere E, sa neustále rapidne dynamicky mení. Nové rovnováhy, nové strategické vzťahy sú charakterizované extrémnou fluiditou. A najmä keď zoberieme do úvahy, že niektoré dôležité veľmoci e, vlastne vytvárajú viacnásobné a veľmi silné gravitačné centra a snažia sa e, vyžarovať svoju sféru vplyvu stále ďalej a inými spôsobmi. V tomto smere veľmi dôležitú úlohu zohrá naša spoločná jednota. Európa, ktorá bude zjednotená, musí byť aj zdrojom bezpečnosti pre nás všetkých, aj zdrojom stability pre OSN. My musíme byť tým jadrom, ktorý bude stabilizovať situáciu na globálnej politickej scéne a práve preto musíme vystupovať jedným hlasom. Európa, ktorá hovorí k svetu, Európa, ktorá je silná, Európa, ktorá je ambiciozná, Európa, ktorá je kohezná, Tá je tá musí zmeniť svoju schopnosť a svoj vzťah s USA. Ako som už potvrdil aj vo svojom prvom vystúpení pred, Európskym, pred Talianským parlamentom, pardon, potrebujeme silného partnera na druhej strane Atlantiku ale s Washingtonom chceme naďalej spolupracovať, pritom aby sme zachovali tie základné hodnoty našich vzťahov a práve v tomto smere um, tu prevažujú tie veci, ktoré nás spájajú, predovšetkým sú tedy základné princípy a hodnoty, v ktoré veríme, najmä voči akékoľvek eh, rozdielnosti a voči akýmkoľvek konfliktom, ktorým čelíme. Zároveň však potrebujeme silnú Európu, ktorú, ktorá musí dokázať viesť dialog eh, s globálnymi aktérmi na globálnej scéne, s Ruskom, s Čínou. Tie sú súčasťou každého riešenia v tých veľkých globálnych krízach od eh, tých, ktoré sú najbližšie k našim záujmom a najbližšie k našim hraniciam až po tie, ktoré sú ďalej. Nemusím zdôrazňovať, aké výhody má pre Európsku úniu, aby sme dokázali viesť dialog s Ruskom a s Čínou. Aby sme dokázali eh, hľadať eh, riešenia a bojovať proti izolacionistickým tendenciám. Práve preto by sme mali propagovať aj eh, engagement na všetkých úrovniach a vo všetkých vzťahoch. Ale akým spôsobom chceme túto silnú Európu vybudovať v Európu, ktorá dokáže dosiahnuť všetky tieto ciele? Samozrejme, musíme ďalej napredovať, musíme ďalej integrovať európsku obrannú politiku. V tomto smere musíme nanovo, do, nanovo dokončiť, a, respektíve otvoriť a dokončiť PESCO a vybudovať autentickú e, európsku spoločnú obranu. Nie len e, paralelnú štruktúru voči NATO, ale niečo, čo bude skutočným komplementárnou hodnotou k NATO, ktorá dokáže preukázať, že Európska únia dokáže čeliť všetkým výzvam a hrozbám, štruktúrou, ktorá bude dávať väčšiu mieru istoty zabezpečenie našim občanom. Bez toho, aby sme zabudali na to, že Európska únia chce byť globálnym hráčom a ak chce byť globálnym hráčom, nemôže opustiť úzke vzťahy, ktoré má so Spojeným kráľovstvom aj po Brexite. Ale samozrejme v tomto smere je kľúčové preto, aby sme zabezpečili silnú Európu vo svete, tak aby sme dokázali e, zaistiť princípy solidarity a kohézie v rámci princípu spoločnej zodpovednosti členských štátov. Migrácia a e, globálne hospodárske a finančné riadenie sú tými emblematickými symbolmi toho, ako musíme nanovo vybudovať solidaritu a dôveru v Európu. A v tomto smere je naozaj kľúčové, aby sme zmenili perspektívu. A tieto princípy sa nemôžu stať e, tými rozdeľujúcimi dynamikami medzi členskými štátmi. To sú práve tie veľké témy, ktoré musia byť integrujúcou silou pri diskusii o európskom projekte. Takisto aj v prípade bilaterálneho plánu, e, ktorý je pred nami, máme e, veľké výzvy, ktoré pred nami stoja a tie jasne dokazujú to, čo spôsobuje Európa, ktorá nedokáže konať a Európa, ktorá nedokáže navrhovať riešenie. To je neschopnosť. Nemá eh, hranice. Tá práve eh, oberá Európu o svoju hnací, hnaciu silu. Na migráciu začala Európa reagovať príliš neskoro. Až vďaka Taliansku sa migrácia stala stredobodom európskej diskusie. Európa nemôže naďalej čeliť migračným tokom, v rámci akutných opatrení a mimoriadných krokov. Je dôležité, aby sme vytvorili štrukturovaný prístup, v rámci ktorého vytvoríme stabilné štruktúry a stabilné systémy. A práve v tomto smere chcem aj v tejto, v tejto vznešenej aule predniesť jednu prozbu. Viete, na, každej, na každom samite, na každej Európskej rade, na každom neformálnom stretnutí s hlavami štátov nedokážeme naplno presadiť eh, závery rady z 28. júna minulého roka bez eh, spoločného viacúrovňového riadenia migračných tokov na európskej úrovni eh, tento záväzok, ktorý sme vtedy prijali, záväzok bez zuby. Musí mať autentickú európsku stratégiu, ktorá nám umožní hľadať viacúrovňový prístup, tak aby sme dokázali čeliť aj primárnym pohybom v migrácii. A následne vlastne sekundárne pohyby nebudú kontrolovateľné ten, kto prichádza do krajiny, kde sa vyloďuje, prichádza do Európy. To znamená, že nikto neby, by nemal byť e, nútený rozhodnúť sa, že či chce byť v Európe alebo či chce byť v Stredozemnom mori. Nie, Európa začína na e, brehoch Stredozemného mora a tento princíp musíme zdôrazňovať pri každej dôležitej perspektíve, najmä keď hovoríme o téme migrácie, ale zároveň aj v témach, kde je v hre samotná bezpečnosť Európy najmä keď hovoríme o podpore politickej reformy v Líbii, tak ako keď hovoríme o reforme, reformných opatreniach na Severnej Afrike, ako aj o stabilizácii Blízkeho východu. Taliansko je veľmi vokálnym, um, vokálnym aktérom, ktorý bojuje za dôležitejšiu, väčší dôraz teda na politiku nášho blízkeho susedstva s Severnou Afrikou. Videli ste to aj počas minulého roka, konferencia v Palerme 12. novembra 2018. Um, takisto aj e, stretnutie v Libanone minulý týždeň, ďalšie, aktu- ďalšie rokovania s Marokom. To všetko je e, súčasťou komplexnej stratégie Talianska, ktoré chce byť významným a, a zásadným prispievateľom e, k diskusiám v týchto kľúčových kritických lokalitách nášho blízko susedstva. V tomto smere si treba uvedomiť, že toto je v záujme nielen našej krajiny, ale v záujme celej Európy. Európy, ktorá musí do svojho e, politického plánu e, zakomponovať účinnejšiu spoluprácu s Afrikou. Práve v tomto smere aj dokážeme dlhodobo znížiť migráciu a za úkor dočasnej krátkodobej intenzívnej spolupráce s Afrikou. Ale to si vyžaduje koordinované aktivity všetkých členských štátov Európskej únie aj prostredníctvom e, rozvojovej spolupráce a zároveň aj v rámci spoločného uznávania rozhodnutí, ktoré príjmajú individuálne členské štáty. Zaangažovanie sa Talianskej republiky v Afrike sa opiera práve o tento princíp ktorý ja osobne e, presadzujem s veľkým nadšením a s veľkým presvedčením. A práve preto som aj prišiel do, e, na, na, na africký summit. Takisto sme navštívili e, Niger a Čad v polovici januára. Je dôležité uvedomiť si, aké hodnoty treba propagovať a Európa musí byť e, podporovateľom nového prístupu, tak aby sme novým spôsobom čelili problémom, ktorý, pre ktorými stojí Afrika, naši nový model spolupráce a musíme sa správať ako, ako, ako partneri rovný s rovným. A takýmto spôsobom musíme pristupovať e, k týmto problémom. Nemôžeme rozdeľovať, nemôžeme rozlišovať. Pravda je taká, že väčšina africkej populácie, muži, ženy, deti, žijú v podmienkach, ktoré sú nehumánne, v podmienkach chudoby, bez ohľadu na to, aké obrovské prírodné kapacity a zdroje jednotlivé krajiny majú. Nemôžeme zostať lahostajní voči tomu, že veľká časť tohoto bohatstva, ktoré je generované africkou, ehm, afric, afri, africkými krajinami, vlastne miznie v offshoreových eh, firmách, stráca sa v daňových rajoch alebo je stratená v rôznych skránkových firmách a ide na účty cudzincov. Som presvedčený, že spolupráca s Afrikou e, bola aj dostatočne vyzvinutá Európskou komisiou. Chcem poďakovať Žanovi Klódovi Junckerovi za veľké presadzovanie tejto témy. Je naozaj dôležité uvedomiť si, že je to kľúčové pre našu spoločnú európsku budúcnosť. E, pre ocenenie a vlastne ohodnotenie tejto budúcnosti je nevyhnutné vyčleniť adekvátne finančné prostriedky a hľadanie nových spôsobov spolupráce. Európa e, by mala Eh, vybudovať akýsi katalóg eh, projektov spolupráce, best practice, eh, ktoré sú dobrým príkladom pre ostatných a ktoré budujú udržateľný vzťah. Takto dokážeme kontrolovať a regulovať migráciu. Budeme budovať Európu budúcnosti, ktorá si zároveň vyžaduje um, aj zohľadnenie v rámci budúceho viacročného finančného rámca od roku 2021 do roku 2027. V tomto smere je dôležité, aby sme si vybudovali mechanizmy a finančné nástroje, ktoré budú eh, stabilne eh, zabezpečovať riadenie migračných tokov tak v krajinách pôvodu, ako aj v krajinách eh, tranzitu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že, že toky, ktoré prechádzajú cez Stredomorie, si vyžadujú väčšiu mieru míru pozornosti a konzistentnejšie politiky. Európa nasmerovala 6 e, miliard eur na spoluprácu s Tureckom teraz to víta Zverejnecký fond e, Európskej únie pre Afriku potrebuje väčšie, väčšie finančné kapacity je tam 55 e, miliónov eur e, v nepokrytých pohľadávkach. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme dokázali účinnejšie čeliť e, fenoménu migrácie a ten si vyžaduje aj účinnejšiu ochranu vonkajšej námornej hranice Európskej únie práve tým, že budeme E, účinnejšie podporovať e, tisícky pracovníkov Frontexu a pobrežnej stráže a zároveň dokážeme účinnejšie podporovať krajiny prvého kontaktu, ktoré potrebujú posilnenie v oblasti bezpečnosti. Migračné toky sa nedajú, e, nebudú regulovať same o seba Práve v tomto smere je dôležité, ako som už povedal aj na júnovom samite, je dôležité, aby sme zapojili všetkých 28 členských štátov EÚ. Návrh reformy dublinského režimu, ktorý schválil Európsky parlament v novembri 2017, ehm, je momentálne nepriechodný v súčasnej Európskej únie. Bohužiaľ, prevažuje tu neochota väčšiny členských štátov participovať na projekte automatickej solidarity, ktorý by bol zároveň aj záväzným. Bohužiaľ, treba si uvedomiť, že závery z 28. júna, eh, ktoré eh, vymenovávajú princípy solidarity a ktoré zároveň aj hovoria o spoločnej zodpovednosti, a hovoria aj o článku 80 zmluvy o eh, fungovaní Európskeho spoločenstva, bez, bez inej ako spoločnej automatickej solidarity nie je možné nájsť riešenie. Musíme si uvedomiť, že každá ľudská bytosť, ktorá je zneužívaná, ktorá je obeťou násilia a obchodovania s ľuďmi, Ehm, musí zaslúžiť boj proti tomu, aby sme aby sme účinnejšie bojovali eh, proti hrozbám, ktoré ohrozujú humanitu, ktoré ohrozujú našu bezpečnosť. V tomto smere musíme bojovať proti regionalistickým alebo nacionalistickým tendenciám. Potrebujeme presadzovať autentickú solidaritu, potrebujeme budovať Európu, ktorá bude rešpektovať práva ľudí a zároveň zabezpečovať ich autentickú bezpečnosť. Potrebujeme solidaritu medzi všetkými členskými štátmi bez zbytočnými eh, rozdielmi a rozdeleniami medzi jednotlivými krajinami a regiónmi Európskej únie tak aby sme dokázali dokončiť projekt Európskej menovej a Európskej hospodárskej menovej únie. Tak, len tak dokážeme čeliť globálnym výzvam a dokážeme zvrátiť riziko budúcej ďalšej konjunktúry tak ako hovorí aj e, Európska komisia vo svojej analýze hruba domáceho produktu členských štátov. V tomto smere je naozaj dôležité, e, že Taliansko je ochotné sa v tomto naplno angažovať, e, tak ako aj ostatné krajiny juhu, ktoré akútne potrebujú prerozdeľovanie, prerozdeľovanie bremena a rizík, tak aby sme dokázali nájsť nové nástroje. Tento, tento záväzok alebo táto, táto, táto nutnosť reformovať, ktoré sme vlastne zohľadnili aj v projekte e, štátneho rozpočtu na rok 2019, to je udržateľné s princípom sociálneho rozvoja. Musí kratšej ruka v ruke s ekonomickou rozvojou. E, štruktúralne reformy sa ale nemôžu stať len sisyfovským úsilím. Musia naďalej e, podporovať rast. Nemôžu len ubíjať sociálnu štruktúru spoločnosti. Nemôžeme obetovať rast za stabilitu v tomto smere je dôležité e, nájsť lepšiu budúcnosť pre tisícky Európanov, ktorí boli jednoducho zabudnutí, ktorí zostali nepovšimnutí a, a vlastne izolovaní od e, politík rastu. V tomto smere zároveň e, je nevyhnutné, aby sme zvýšili impuls do verejných investícií prostredníctvom zjednodušovania právneho rámca a znižovania byrokracie, to musí podporiť ten základný primárny dynamizmus, ktorý umožní e, nanovo prebudiť e, investície v našom, na našom kontinente. Hospodárske a finančné riadenie musí brať do úvahy aj to, že je nevyhnutné podporovať um, stabilizáciu existujúcich investícií. V opačnom prípade nebudeme mať dostatok impulzie, impul, impulzu pre budúci rast Plán Juncker je veľmi jasným signálom toho, že Európska únia uznáva, akú zásadnú rolu zohrávajú vládne centralizované investície pre celkovú stabilizáciu hospodárstva. Čo ale znamená prekonanie e, úsporného, úsporného hospodárenia? Znamená to, že potrebujeme sa komplexnejšie odhodlať, aby sme e, aj aby sme presadzovali hodnoty sociálnej stability a e, udržateľného rozvoja. Som naozaj veľmi rád, že Jean-Claude Juncker v poslednom čase odkazoval aj na grécku krízu a hovoril, že tie, tá politika úspor eh, bola bola nečakaným danéským darom. V tomto smere treba si uvedomiť, že sa to častokrát potom pretaví do iných e, negatívnych tendencií, pretože Európa je potom vnímaná ako, ako inštitúcia, ktorá chýba pri riešení e, hospodárskeho rastu, ako, ako absentujúca Európa, ktorá nám nepomáha riešiť e, migračné troky a migračné tlaky. Je dôležité, aby aby sme dokázali podporiť sny mladých, aby sme dokázali podporovať inovácie, aby sme dokázali zvýšiť objem verejných investícií, ktoré budú zamerané práve na tieto ciele. Zároveň aby sme brali do úvahy aj ehm, faktory stability pri hodnotení deficitu, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie udržateľnej budúcnosti nášho kontinentu. Ďalšia časť tohoto, tohoto projektu je zameraná na ciele, ktoré vyplývajú z Maastrichtskej zmluvy a Lisabonská zmluva ich nanovo potvrdila, ale treba si uvedomiť, že už 30 rokov, čo vstúpila do platnosti, a tie ešte sú stále ďaleko od toho, aby sme ich dosiahli kľúčové eh, kritické momenty v eh, inštitucionálnej architektúre eh, dávajú ešte stále rozdielne autoritu členským štátom komisii a každý tu má rozdielne priority. Tie si vyžadujú to, aby sme dokázali si uvedomiť, že rozhodnutie napríklad z Euroskupiny z 21. januára alebo z Eurosamita, teda Európsky summit z decembru sme videli, že bola vytvorená skupina na vysokej úrovni, ktorá má preskúmať ehm, európsku schému poistenia vkladov, ktorá je kľúčová pre dokončenie projektu Európskej bankovej únie. Takže v tomto smere robíme kroky vpred, čo je veľmi dôležité. E, treba si ale uvedomiť, že ešte stále treba urobiť o mnoho viac, tak aby sme dokončili túto prácu skupiny na vysokej úrovni. Zmena pravidiel pre riešenie bankových kríz e, tá bola Ďalším e, kľúčovým momentom, tá sa videli, že došlo k schváleniu balíčka, bankového balíčka, ktorý vlastne oslabil systém, e, systém kontroly, ale má to presahy nie na Taliansko, ale na celú Európu. Čo sa týka Maastrichtu, tu je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali zabezpečiť dôveryhodnosť bankového systému, aby sme dokázali aj e, porovnávať celkovú mieru zadlženosti alebo teda štátneho dlhu voči e, kapacite a výkonu jednotlivých členských štátov. Je zároveň veľmi kľúčové, aby sme si uvedomili, že situácia sa dramaticky zmenila, ako aj preukazuje talianský prípad. Vyslúžili sme si veľkú kritiku po finančnej kríze z roku 2008 a následnému e, poklesu globálneho hospodárstva alebo recesie Musíme hľadať iné spôsoby, ako čeliť týmto výzvam a zároveň musíme e, budovať e, nástroje finančného alebo nástroje e, finančného riadenia, ktoré nám umožnia čeliť týmto výzvam, tak aby sme dokázali vyváženým spôsobom spájať zodpovednosť aj solidaritu. Nestačí táto existujúca miera solidarity. Potrebujeme o mnoho viac, pretože Európa je unavená musí byť, musí byť navzájom rovnejšia, musí byť navzájom spravodlivejšia a musí byť sociálnejšia. Preto potrebujeme prijať akútne rozhodnutia, najmä v oblasti boja proti nezamestnanosti a zároveň, aby sme dokázali udržateľne podporiť rast zameranie Európy aj odvážnymi formami na tento, na, te, na tento princípy, vrátanie odvážnejšieho boja proti nezamestnanosti nám umožní bojovať proti nacionalistickým tendenciám zároveň boj proti nezamestnanosti, predovšetkým u mladých ľudí v niektorých eh, znevýhodnených regiónoch ehm, Európy, kde sú mimoriadne vysoké miery nezamestnanosti. Ehm, tá podporuje ďalšie nacionalistické tendencie. Nie je možné týmto výzvam čeliť len na úrovni národných politík. Práve preto je dôležité, aby sme sa eh, bojovali proti ehm, takýmto negatívne vnímaným eh, európskym politikám je dôležité, aby sme si uvedomili, že je nevyhnutné navýšiť prostriedky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť účinné napredovanie. Európa, ktorá bude rovnejšia a solidárnejšia, musí byť aj cieľom, ktorý chceme dosiahnuť budúcim viacročným finančným rámcom komplexita, ktorá vyplýva z týchto rokovaní, by nemala stratiť z, z, zo stredobodu pozornosti práve tento princíp, najmä keď si uvedomíme, akým existenciálnym hrozbám čeli Európa. A práve preto musíme nájsť autentickú rovnováhu medzi novými prioritami, ako je migrácia, a potreba rastu investícií, investície do, do bezpečnosti, ako aj tradičné politiky. V tomto smere napríklad aj spoločná polnohospodárska politika potrebuje naďalej získavať plnú podporu, najmä e, čo sa týka zabezpečenia socioekonomického rastu nášho kontinentu. Je mnoho iných ďalších víziev, pred ktorými stojíme v tomto smere je dôležité, aby sme sa zaviazali k, podporu, k podpore um, férovejšieho globálneho uh, obchodu, aby sme účinnejšie chránili spotrebiteľov. Mali by sme podporiť každú zmysluplnú iniciatívu, ktorá nám umožní uh, dosiahnuť uh, progres v globálnych rokovaniach o boji proti klimatickým zmenám. V tomto smere by sme mali byť lídrami a e, dokázali účinnejšie brániť nielen staré práve, práva, ale aj nové práva, ktoré potrebujú nové formy ochrany, predovšetkým v digitálnej dobe, bez ohľadu na to, čo tieto práva stoja. Myslím tým predovšetkým na kľúčovú rolu, ktorú Európa môže zohrať ako poskytovateľ bezpečnosti alebo zabezpečenia. Tým odkazujem predovšetkým na nové hybridné hrozby, ktorým, môže, ktorým môžeme čeliť v kybernetickom priestore. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Vracajme sa k tej otázke zmyslu, s ktorou som začal svoje vystúpenie. Akú Európu chceme? Akú Európu potrebujeme, preto aby sme dokázali európskym občanom zabezpečiť e, budúcnosť bez strachu o mier, bez strachu o prosperitu, ktorú nám doposiaľ Európska únia prinášala? Moja odpoveď? Opäť znova poviem to isté. Európa musí byť bližšie k svojim ľuďom. Európska únia 21. storočia musí ďalej pokračovať v svojom ciele budovania národa národov, aby sme v tomto smere dokázali dnes aj tu v Európskom parlamente eh, posilňovať eh, úlohu predovšetkým inštitúcia ako Európsky parlament, tak aby sme napríklad dali Európskemu eh, parlamentu právo legislatívnej iniciatívy, ako aj právo vyšetrovania je to jediná inštitúcia, ktorá má jasnú právnu a demokratickú legitimitu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme aj priznali parlamentu eh, eh, vyššiu mieru tzv. accountability, najmä voči ostatným európskym inštitúciám. Eh, Európsky parlament by mal zohrávať kľúčovú a významnú úlohu v tom, ako čelí zmenám, ktorým prechádza Európa a to bolo počerknuté aj významnými historickými udalosťami ktoré zmenili geopolitickú mapu nášho kontinentu. Práve v tomto období je nevyhnutné posilniť inštitúcie priamej demokracie. Tie sú predovšetkým na európskej úrovni e, významným evolučným krokom, ktorý musí nanovo obnoviť dôveryhodnosť inštitúcií e, v očiach občanov. E, tento európsky scenár vidí, ten moment aktuálneho diania vidíme rozptýlenú dôveru občanov. Európa, potrebuje na novo nájsť svoju dôveru a potrebujeme akútne odpovedať na meniace sa potreby talianských občanov. Odpovede im doposiaľ EU, politika, politická scéna nedokázala dať. To platí aj pre európsku scénu. Ehm, musíme sa priblížiť k občanom, tak aby sme dokázali nájsť účinnejšiu a lepšiu mieru zastúpenia záujmov našich občanov. V tomto smere je dôležité, aby sme dokázali do praxe previesť tieto princípy. Pomyslíme na Brexit, to centrálna téma Európsko spoločenstvo na najbližšie roky práve z oči voči tejto výzve Európska únia dokázala, že dokáže konať e, zjednotene a solidárne. Musí chrániť výsledky 70 rokov integrácie bez toho, aby sme podláhli nejakým individualistickým alebo partikulárnym záujmom, ktoré by nás mohli od seba oddeliť. Treba si uvedomiť, že to je epochálny, bezprecedentný proces evolúcie, ktorý musí byť riadený riadným a transparentným spôsobom, tak aby sme jasne právili práva, bránili práva občanov na podiel na tomto spoločnom projekte a chránili ich pred negatívnymi dopadmi Brexitu. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, s odvahou a odhodlaním by sme sa mali vysporiadať s týmito výzvami aj pri modernizácii a inovácii zmluv tak aby sme dokázali bojovať proti centrifugálnym tendenciám, ktoré môžu ohroziť európsku integráciu ďalším, ďalšou dezintegráciou. A to platí aj pre moju krajinu. Musíme bojovať proti európskej dezilúzii. Ak chceme Európu, tá musí byť súčasťou nášho budúceho sna. Nášho sna, ktorý všetci snívame, musí byť súčasťou novej Európy, Európy ľudí, Európy solidárnejšej, inkluzívnejšej, rovnostárskejšej, a demokratickejšej. Je to jediná Európa, v ktorej dnes, teda občania dneška, ako aj zajtrajška, si zaslúžia žiť. Ďakujem pekne. Grazie, signor Primo. Ďakujem pekne. Slovo dostane. Uh, uh, slovo dostane podpredseda komisie. Katajnen. Prvnež dostane slovo, eh, rád by som všetkým pripomenul, ako veľmi dôležité je pre nás všetkých, aby členské štáty eh, si naplnili svoje povinnosti a prispeli k posilňovaniu i fungovaniu Európskeho parlamentu. A povedali ste to i vy v súvislosti s migráciou. My na budúcej schôdze vyzveme, aby eh, boli schválené kompromisy k reforme Dublinu v rámci nášho budúceho uznesenia. Myslím, že môžem hovoriť v mene všetkých. Takže nech sa páči, pán podpredseda komisie Katajnen, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán prezident Conte, vážený pán predseda, dámy a páni. Taliansko má veľmi osobitné miesto v srdci našej únie. Dalo nám tak veľa. Bolo e, od samotného začiatku e, pri tvorbe našej únie v každom kroky Eh, Spinelli a Rossi eh, naplnili svoj sen eh, slobodnej a zjednotenej Európy. Vyzvali na bezpečnú spoločnú Európu, ktorá zabezpečí voči nepriateľom, aby chyby minulosti sa nikdy nezopakovali. Po vojne Kasperi sa stal jedným z veľkých pionierov Európskej únie a v roku 1957 na Capitol Hill sa podpísala rímska zmluva a naša únia sa narodila so šiestimi zakladajúcimi členmi. Po 60 rokoch v roku 2017 bolo to opäť na týchto svetých e, schodoch v Ríme, kde naši členovia stáli bok po boku, aby si obnovili svoje sluby. Tento raz ich už bolo 27 z celého nášho kontinentu. Bol to znak toho, ako ďaleko sme sa dostali. Hovorím to preto, že špecifická história Talianska je jedným z mnohých dôvodov, pre ktorý má tak mimoriadne miesto v našej únii. Ale zároveň to hovorím i preto, že nám to ukazuje, že Európa kráča vpred, že Európa je v najlepšej pozícii, pokiaľ má Taliansko a talianský národ v, vo svojom srdci. E, Taliansko nám ukazuje a pripomína i budúcnosť. Na to, aby sme vybudovali úspešnú budúcnosť Európy, potrebuje Európa vo svojom srdci silné Taliansko. Tak silné, ako je a to isté platí pre vybrujúce Taliansko, ktoré potrebuje silnú Európu. Musíme spoločne budovať e, našu budúcnosť v jednote a v solidarite. Vždy pracovať spoločne a nie proti sebe. Hovoriť spolu a nie o sebe. Na, a pokiaľ ide o budovanie skutočnej únie solidarity, Taliansko je najlepším e, miestom, na ktorom môžeme začať. Práve tam začala v srdci Talianska európska solidarita, ktorá pomohla e, obnoviť e, Taliansko po tragických tra- tragickom zemetrasení v Umbrii v roku 2016 prišli mnohí dobrovoľníci. Okrem 1,2 miliardy finančnej pomoci, ktorú dostalo Taliansko z, zo Fondu Solidarity EU. My všetci sme videli tieto obrazy mladých dobrovoľníkov z celej Európy, ktorí prišli a E, snažili sa znovu zrekonštruovať nádherný kostol v Nursi. Myslím si, že toto je práve tá solidarita, ktorá je súčasťou Európskej únie a musí byť naďalej súčasťou našej spoločnej budúcnosti. Samotné Taliansko ukázalo rovnakého ducha v mnohých prípadoch minulosti. Predseda Juncker to povedal mnohokrát. Taliansko je jednou z krajín, ktorá zachránila česť Európy počas migračnej krízy. A bolo to vtedy, kedy mnohí ďalší boli príliš pomalí v snahe pomôcť e, úsiliu Talianska, ale zároveň platí, že Európa sa postavila a podporila Taliansko. E, vždy, keď to bolo možné od začiatku migračnej krízy, koncom roku 2018, e, komisia uvoľnila 950 miliónov eur aby zlepšila manažment migrácie a prístavy v Taliansku. Bolo to 225 miliónov eur v núdzových fondov pre dohľad e, a kontrolu v prístavoch pri rizikových operáciách, aby sa zlepšili zariadenia ako i jednotlivé orgány a ľudia, ktorí boli v teréne. Európa tu je pre Taliansko a nemali by sme tiež zabudnúť na operáciu Sofia, alebo úlohu Európskej pohraničnej stráže. Záchrana životov na mori, to je spoločné úsilie a tu opäť potrebujeme Taliansko. Pán premiér, je zároveň jasné, že Európa musí prekonať rozdiely a nájsť zodpovedné riešenia. Nemôžeme sa už spoliehať na ad hoc riešenia. Prešli sme dlhú cestu od krízy Eh, prišlo k výraznému zníženiu cez, stredozemnú, eh, cez 80% cez eh, strednodozemnú cestu. Tisíce životov boli zachránených na mori, ale je zrejme, že teraz musíme dokončiť túto prácu a musíme uzatvoriť potrebné reformy nášho azylového systému. Komisia dala všetko na stôl a teraz nastal čas, aby sme urobili pokrok. Potrebujeme plné zapojenie Talianska, pokiaľ chceme uspieť Vážené poslankyne, poslanci, pán premiér, Európa je za mier a prosperitu a my sme zodpovední za to, aby sme spoločne obhajovali naše hodnoty. To znamená rozhodovať o tom, čo chceme, aby Európa dosiahla. To znamená rozhodovať o tom, kde investovať a kde najvýznamnejšie zasiahnuť životy Talianov i ostatných Európanov. A preto v minulom maji komisia predložila vyvážený, férový rozpočet e, pre našu budúcnosť. Je to rozpočet, ktorý je efektívnejší a viac sa zameriava na témy, ktoré sú dôležité pre väčšinu našich ľudí. Napríklad komisia navrhla e, takmer strojnásobenie fondov pre migráciu a bezpečnosť. Takmer, v sume takmer 33 miliard eur. A zároveň lepší, efektívnejší e, rozpočet EÚ pre vonkajšie činnosti pomôžu, pomôže zlepšiť partnerstva s krajinami v, našej, v našom susedstve. Toto je osobitne dôležité pre Taliansko, ktorá je krajinou, ktorá prebrala také veľké množstvo zodpovedností v tejto oblasti. Budeme investovať do toho, aby naše ekonomiky boli konkurencie schopnejšie, aby boli inovatívnejšie a produktívnejšie. Kľúčom pre Taliansko bude 50-percentné zvýšenie do výskumu a inovácií a 9 miliardový program Digitálna Európa, ktorý pomôže programu digitálnej transformácie v Taliansku. Investície do našej budúcnosti zároveň zahrňajú investície do ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania a školení. Preto komisia navrhla zdvojnásobenie rozpočtu 30 miliard eur pre Erasmus Plus program. Je to vlajková loď EÚ Eh, v mobilite. Našim cieľom je podporiť všetky sektory vrátane vyššieho vzdelávania, ako i odborného vzdelávania. V roku 2017 viac ako 65 tisíc Talianov participovalo eh, na programoch Erasmus. V nasledujúcom viacročnom rozpočte budeme ďalej budovať na úspechu investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu. Taliansko je jedným z najväčších e, príjemcov tohto plánu. Takmer 58 miliard dolárov investícií pre talianskú ekonomiku a viac ako 215 tisíc malých a stredných podnikov, ktoré profitujú z tohto programu. Junckerov plán zvýšil významne súkromné investície, ako i verejné investície, v Taliansku. Je to pozitívny signál, pretože by sme nemali príliš zaťažovať e, placov dane, pokiaľ existuje ju takéto fondy. Tieto investície e, zmenili mnohé veci v Taliansku. 17 miliónov e, bolo nasmerované do obnovy lokálnej nemocnice v Terebisu. Ďalej zlepšenie prístupu e, k pitnej vode pre viac ako 4 milióny ľudí a e, ďalšie milióny eur idú pre zlepšenie prístupu k internetu, čo zabezpečí prístup pre viac ako 7 miliónov domácností. Budúci rozpočet má potenciál ísť ešte oveľa ďalej, tým, že 650 miliard e, eur bude slúžiť na investície. Toto všetko opäť zmení životy e, ľudí v Taliansku ako i v Únii. Najmä to platí v období, kedy e, niektoré veľké ekonomiky v Európy zažívajú ťažkosti z dôvodu globálnej neistoty, ako i domácich víziev a volieb. Taliansko potrebuje dôveru, dôveru domácnosti investorov. Dôvera je ako kyslík Všimnite si, všimnite si ju len keď e, sa míňa, len keď ju nemáte. Neistota vážne ohrozuje pracovné miesta. E, v talianský rast bol pomalší, ako je situácia v eurozóne. Je to štruktúrálny program, problém. Menší rast znamená menej pracovných miest pre občanov Talianska. Zároveň, a hovorím to pri každej príležitosti, Taliansko patrí k najkreatívnejším ekonomikám na svete. Budúcnosť vašej krajiny je vo vašich rukách. Robte to, čo je potrebné, aby ste naštartovali túto kreativitu a poskytli skvelú budúcnosť pre vašich občanov. Vážení poslanci, vážený pán premiér, už e, prešli dva roky, odkedy sme prezentovali Bielu knihu o budúcnosti Európy. Začali sme tým debatu, ktorú dnes vedieme naďalej o tom, ako má Európska únia vyzerať. Niektoré rôzne scenáre ukazujú na rôzne cesty, ktorými sa môžeme vydať. Odhľadnúť od toho, akou cestou sa vydáme, je tu niekoľko vecí, ktoré sú spoločné. A jednou z nich je centrálna úloha Talianska v budovaní našej únie. Európa potrebuje silné Taliansko a Taliansko potrebuje silnú Európu. Nebolo prekvapením alebo náhodou, že prvé riadky uh, tohto dokumentu sa týkali manifesta Spinelliho a Rossiho. Takže keď sa pozriete na, budu, našu budúcnosť, mali by sme sa všetci inšpirovať tými, ktorí tu boli pred nami a začali uh, budovať silnejšiu, zjednotenejšiu úniu pre nasledujúce generácie. Tak, ako to urobili pre nás. Ďakujem pekne. Passiamo ora agli interventi. Poďme teraz vystúpenia menej jednotlivých politických skupín. Začne Manfred Weber, predseda EPP. Nech sa páči. Pán predseda, vážny pán podpredseda komisie, vážny pán premiér, srdečne vás vítam tu v Európskom parlamente. Váš prejav začal eh, pohľadom ľudí. Ja som z Dolného Bavorska. Ja eh, sa stretávam s polnospodármi, eh, v kostole sa stretávam so spoluveriacimi, so zdravotnými sestrami sa stretávam. S týmito ľuďmi sa rozprávam a počúvam o tých istých problémoch Máme nedostatok výhľadov pre mladých ľudí, taktiež chýba sociálna dimenzia, sociálna spravodlivosť. Na to, aby sme dokázali reagovať, musíme byť konkrétnejší než to, čo nám hovoríte vy, pretože na to, aby sme dokázali reagovať na ekonomické problémy, faktom je, že Taliansko je krajina s najnižšou mierou rastu v EÚ. Jurky Katajnen to napokon spomenul. A to nie je len problém pre Grét, pre Taliansko, pardon, je to problém celú EÚ, pretože hovoríme o jednej z krajín G7, teda je to jedna z krajín nášho ekonomického motora. My, EPP, sa domnievame, že potrebujeme investície v súčasnosti v EÚ a vidíme taliansku vládu, ktorá sa nedokáže dohodnúť ani na už odsúhlasenom projekte medzi Francúzskom a Talianskom. EPP sa domnieva, e, že je potrebná stabilná mena. To je základom silnej ekonomiky, aby sa budovala dôvera. Vaša vláda niekoľko týždňov e, pri e, úvode funkcie zvažovala, či by ste ešte mali byť členom eurozóny alebo nie. My sa domnievame, že iba s ochotou podporať reformy je možné získať si podporu pre hospodárskú budúcnosť vašej krajiny a programové krajiny, teda Írsko, Polsko, Cyprus a tiež Španielsko dokazujú, že ak je ochota podporovať reformy, tak je možné získať si dôveru mladých ľudí. Oni totiž priniesli reformy eh, na trhu práce, daňovom eh, sektore, eh, dokonca aj Nemecko, agenda Gerhara Schrödera, agenda 2010, to bolo spúšťačom súčasne ekonomicky silného Nemecka. Teda reformy sú nevyhnutné pre budúcnosť. Vaša vláda v súčasnosti nie je príliš ochotná pozerať sa do budúcna v otázkach reforiem. My sa tiež domnievame, že aj stabilný rozpočet je nevyhnutný pre silnú ekonomiku a to nevidíme. Taktiež v Taliansku vidíme, že sa zvyšuje dlh. To je taký súhrn. Okrem toho investície Európskej únie v Taliansku. Je to veľký problém, že v Taliansku je tak nízky rast a to je opäť vaša zodpovednosť. To nie je zodpovednosť iných, je to zodpovednosť talianskej vlády my plne berieme na vedomie, že ste zvolení, že je to demokraticky zvolená vláda, máte mandát od talianského ľudu, ale pravdepodobne jednoduchšie spustiť eh, víťazstvo vo voľbách ako hnutie proti elitám, než zotrvať vo vláde ako takéto protielitné hnutie. Niektorí sa možno už stávate pomaličky novou elitou v Taliansku. E, ešte jedna vec, e, ktorú by som raz spomenul, to je migrácia. Naša solidarita zo strany EPP nadalej platí. My sa domnievame, že Taliansko zasluhuje solidaritu. My plne chápeme hnev talianského ľudu. Oni už e, celé roky vidia, že Taliansko nezískalo žiadne prejavy solidarity od ostatných, preto navrhujeme novú podobu mechanizmu solidarity Európskej únie, ale pre nás je tiež problém vidieť, že člen Rady, Európskej rady je tu prítomný a hovorí nám, že jeho vlastná inštitúcia v tomto zlyháva. Európsky parlament si svoju povinnosť spustil, splnil, pardon, teraz je e, rada na ťahu. Ďalej, e, čo sa týka európskeho prístupu k otázke Ruska. Zatiaľ talianská vláda bola ochotná dať súhlas podporiť sankcie, to vítame. E, Oceňujeme, že je tu spoločné porozumenie. Rusko sa snaží oslabiť Európsku úniu dlhodobo. Na druhej strane v posledných dňoch sme zaznamenali diskusie, ktoré nás e, e, znepokojujú v súvislosti s Venezuelou. E, je tam situácia, ktorá je neudržateľná. Dokonca sa zastavuje aj preprava liekov, čo ešte ďalej destabilizuje krajinu. Na druhej strane e, máme demokraticky zvolený parlament, ktorý žiada o nový začiatok a žiada len o možnosť predčasných volieb prezidenta krajiny. Preto Guaido má pravdu, keď hovorí, že v liste, ktorý napísal talianským občanom, sa pýta, prečo vaša vláda ho nepodporuje, prečo talianská vláda nie je ochotná podporiť demokratické síly vo Venezuele. Myslím, že na to by ste mali odpovedať ak naozaj ste presvedčení o správnosti spoločného európskeho projektu. Toľko niekoľko myšlienok odo mňa. Ďakujeme za prejav všeobecnej ochoty hľadať eh, podporu európskom spôsobu života. Ešte dve zásady na záver. Spomenuli ste agentúra, Európska agentúra to eh, zverejnila, že Taliansko je eh, hlasnejšie, že je prítomnejšie E, my sme nikdy nespochybňovali, že e, Taliansko je dostatočne e, hlasným členom. My nepotrebujeme hlasitosť, my potrebujeme kompromis, my potrebujeme ochotu rokovať. Ak budú všetci hovoriť hlasno, tak výsledkom bude len hluk a nie konkrétne pozitívne výsledky. Ďalej hovoríte o prepojení ľudí v Európe a rozhodovacím procesom v Európe. Máme tu zastúpených eh, všetkých politických predstaviteľov Talianska, Ligu, Forca, eh, všetky ostatné politické eh, strany. My aj z iných krajín sme tu zastúpení v celom spektre. My tu zastupujeme naozaj v plnej miere našich občanov únie a preto toto práve je miesto, kde sa rozhoduje o budúcnosti Európskej únie. Ďakujem. Per il gruppo dell'Alleanza Teraz za skupinu SAD, socialistov a demokratov, dostáva slovo jej predseda Bulman. Vážny pán premiére, ďakujem za to, že ste prišli k nám dnes do Európskeho parlamentu. Je to dom, je to sídlo európskej demokracie, je to sídlo verejnej diskusie, verejných rozpráv a tiež úprimného vyjadrovania. Teda začal by som v tomto duchu, ak dovolíte, a podelím sa s vami o svoje obavy. Som veľmi znepokojený, keď vláda zakladajúceho člena Európskej únie, vláda jednej z krajín G7 sa čoraz viac snaží posunúť e, Taliansko do politickej a ekonomickej izolácie. A to v kontexte externe, keď na jednej strane sa už nedokážeme spolahnúť na Washington, tak ako sme sa naň mohli spolahnúť v minulosti. A tiež sú tu nové hrozby od Ruska. Vidíme, že vaša ekonomika sa posúva k úpadku a tiež vidíme, že priemyselná výroba klesá. V tejto situácii som veľmi smutný, z toho, že dochádza k nezmyselnej eskalácii medzi Francúzskom a Talianskom. Čo to má znamenať? A na čo je to dobré? A vy to veľmi dobre viete, v konfliktoch, akým je tento, e, nie sú výťazí. Nikto nedokáže zvýťaziť v takomto konflikte. To je e, zjavný prípad e, konfliktu, v ktorom obe strany prehrajú. Taliansko a Francúzsko sú významnými obchodnými partnermi. 76 miliard eur to je objem každoročného obchodu medzi týmito krajinami. 100 tisíce pracovných miest závisia od tejto spolupráce. Zdôrazňujem, 100 tisíce pracovných miest. Nie, nie elity, úplne bežných ľudí, ktorí pracujú v týchto ekonomikách. Talianská ekonomika si už nemôže dovoliť eh, ďalšie straty. 0,8 to je pokles eh, talianskej ekonomiky za tento rok. To je najnižší rast eh, spomedzi krajín Európy. Vy, sa, vy ste v kampani žiadali návrat dôstojnosti práce. Toto je váš cieľ údajne. Ja by som si veľmi želal, aby ste to naozaj aj prejavili skutkami, aby ste vrátili dôstojnosť práce. 75 tisíc mužov a žien stratilo prácu, mnohí ďalší sú zaseknutí v nestabilných, nízkoplatených eh, povolaniach. Mladí ľudia sú nutení opustiť krajinu v snahe nájsť si lepšiu budúcnosť. A ako by to nestačilo, úspory, celoživotné úspory mnohých talianských eh, rodín boli ohrozené eh, tým, že sa naplánovala kolízia s Európskou úniou vo veci rozpočtu. Na čo toto bolo nevyhnutné? Išlo len o PR jedného človeka, jedného muža? 1,7 miliardy eur. Takáto je cena za eh, nápravu takéhoto kroku v posledných mesiacoch. Iba preto, aby Salvini mohol hodiť vinu na Brusel. Pán Salvini má um, ehm, vyniká na všetko, ale nemá riešenie na nič. Toto je súčasťou uh, momentálnej reality v Taliansku aby odklonil pozornosť od eh, ekonomického chaosu. Teraz sa Salvini púšťa do eh, útokov na migráciu. Ja som sám pred dvoma týždňami bol v Katánii a tam som mal možnosť presvedčiť sa o tom, ako 47 ľudí 12 dní nesmelo opustiť plavidlo, záchrannú loď Sea-Watch. Medzi nimi boli taktiež obete mučenia, maloleté osoby, um, iba preto, že boli um, e, zajacami ideológie, pretože sa to nedalo e, inak vyriešiť. Stali sa loptičkou cynickej politiky. A to nie je preto Taliansko, ktoré poznáme, kolegyne, kolegovia. My poznáme iné Taliansko. Poznáme veľké európske Taliansko eh, s Altierom Spinellim, s Gasperim. Tí, tí nikdy, naozaj nikdy by z dôvodu krátkodobých politických údajných ziskov obetovali svoju krajinu eh, či dokonca celú Európu. Ja veľmi dobre chápem a naša skupina veľmi dobre chápe, prečo ľudia v Taliansku sú sklamaní. Eh, vaša predchádzajúca vláda naozaj mala obrovské výsledky za sebou tisíce e, ľudí zachránila v núdzi na mori a Európa nedostatočne reagovala. Európa neprijavila dostatočne solidaritu. Ale kto ich sklamal? Predsa nie pro európske vlády, predsa nie tí, ktorí naďalej chcú posvať Európu ďalej. Len sa pozrite a povedzte ľuďom v Taliansku priamo, kto im nepomáha presadiť dublinskú reformu. To sú predsa priatelia pána Salviniho, to sú Kačínsky, Orbáni a všetci tí ostatní podobní e, ako pán Kurz v Rakúsku, títo všetci blokujú. Toto je predsa realita. Povedzme si to otvorenie. aká je pravda. Pro európske síly opäť e, sa nasadzujú, aby zachraňovali ľudí v Sea-Watch. A je tentokrát ich zachránili oni, pretože sa to takto patrí. Ešte stále tu existuje táto Európa, aj toto Taliansko kde jeden za druhého navzájom bojujeme. To veľké Taliansko, ktoré všetci poznáme, je to Taliansko Spinelliho, Kasperiho, je to situácia, keď sa pozeráme na rybárov v Taliansku, na Lampeduze, tí vyrážajú na šíre more a vedia, čo ich presne čaká, že budú musieť zachraňovať ľudí v núdzi taktiež e, loď Čoty, e, loď pobrežných hliadky vašej krajiny. Oni nesmeli, e, taktiež obojsť do zátoteky nemohli vojsť do prístavu, pretože im to nebolo povolené. A tiež to vidíme aj u odvážnych starostov a primátorov, ktorí svoje vlastné obydlia dávajú k dispozícii, aj keď vláda zničila útočiska obydlia pre týchto ľudí v núdzi. Ešte stále teda toto veľké Taliansko, tu existuje to Taliansko európsky hodnôt, a takémuto Taliansku chceme podať pomocnú ruku, pretože v neho veríme, ale vláda musí prestať eh, takto sa na nás škeriť s eh, so eh, zásterkou ľudskosti. To totiž nemá nič spoločné s Talianskom, ktoré poznáme. je najvyšší čas postaviť sa proti populizmu, proti tým, ktorí chcú zničiť našu domovinu. Taliansko si zaslúži našu solidaritu a má ju a Taliansko patrí do srdca Európy, do stredu Európy spoločne so svojimi najbližšími priateľmi a spojencami. Skôr ako dám slovo pánovi Fitovi, ktorý vystúpi v mene EKR, chcem pripomenúť predsedom skupiny, že nemôžu prekračovať rečnícky čas, nebudeme to tolerovať a prídu vlastne rečnícky čas eh, poslanci vašej frakcie. Pán Fito, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A predovšetkým chcem medzi nami privítať pána predsedu vlády. Vitajte. Myslím si, že je to naozaj dobrá príležitosť, veľmi dôležitá, aby sme sa mohli spoločne pozrieť na otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti Európy a úlohy, ktorú krajina Ehm, ako si to pripomínali vy, ale ako dobre vieme aj my, krajina, ktorá je kľúčová v projekte budúcnosti Európy. Myslím si, že práve preto je veľmi dôležité vyvinúť maximálne úsilie. Častokrát tieto diskusie sa stávajú takými veľmi všeobecnými, vágnymi až generickými diskusiami a nemajú takú hĺbku, ktorú by sme potrebovali a to je častokrát možno v kontraste s tou realitou, ktorú prežívame a preto aj moje vystúpenie bude z vystúpenie, ktoré bude zamerané na e, tie kritické hodnotenia, ktoré tu e, zazneli ohľadom toho, ako e, Európa zlyhala, možno ako Európa nedokážala zvládnuť niektoré kľúčové témy, ako je napríklad migrácia alebo ekonomické témy. Vypočuli sme si to aj počas posledných vystúpení, ale myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali aj počerknúť aj niektoré body, ktoré treba vysvetliť. Ja by som rád povedal alebo ukázal niektoré konkrétne príklady, aspoň niektoré tie protirečenia, pán predseda, na ktoré treba nájsť odpoveď. Pretože v čase, keď my hovoríme o imigrácii, jedna z tých tém, ktorým sa venuje vaša vláda, najmä na začiatku tohto uh, vášho národného mandátu, začala vláda konať možno nie až tak negatívne, ako to bolo podané, ale boli to vlastne e, snahy hľadať riešenie na problém, kde je nevyhnutné byť oveľa konkrétnejší a talianskí rybári nemôžu byť eh, na moriach preto, aby zachraňovali eh, životy migrantov, ale eh, v tomto smere je dôležité, aby sme protestovali voči tomu, ako Európa nedokáže konať v niektorých oblastiach. Ale zároveň mi dovolte povedať ešte niekoľko ďalších vecí. V prvom rade týka sa to migrácie. Naozaj súhlasíme, pán predseda, s vami, ale čo sa týka globálneho kompaktu, tam je fotografia kde vidíme, akú veľkú neistotu máme vaša vláda. Vy ste sa zúčastnili na zasadnutí valného zhromaždenia OSN, povedali ste, že, ste, že súhlasíte, potom sa vrátili a nakoniec ste sa zdržali. Venezuela. Ehm, dnes ste hovorili, ako dôležitú úlohu zohráva Európa. Povedali ste, že je nevyhnutné, aby sme hovorili jednotným hlasom. A dovolte mi pripomenúť, že na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie len kvôli jedinému odporu Talianska, Európa nedokázala jasne pomenovať a jasne sa vyjadriť k otázke Venezuely. Len Taliansko blokovalo tento, manda, tento koncenzus. Ďalej ekonomická spolupráca. Mne naozaj veľmi lúto, že bohužiaľ dôsledky um, vášho konania sú veľmi pomílené. Treba si uvedomiť, že neexistujú nejaké ehm, možnosti štruktúrálneho riešenia ehm, ekonomických problémov len na národnej úrovni. Presne naopak Treba si uvedomiť, že tu riziko toho, že sa bude ďalej zvyšovať deficit práve v čase hospodárskych ťažkostí. Otázka je, na čo sa ten deficit zvyšuje. Ako áno, ja chápem, deficit sa môže zvýšiť, ale na čo sa zvyšuje ten deficit? A tieto politiky, ktoré zvyšujú štátny dlh, sú negatívne politiky a budú ho ďalej prehlbovať. A ešte jedna ďalšia vec. Dnes je deň, eh, ktorý je naozaj veľkým dňom, ako už bolo povedané skôr, kým my sme tu, kým vy tu vystupujete o rozvoji našej krajiny a o tom, ako úlohu zohláva Taliansko v Európe. Váš minister infraštruktúry eh, predstavuje alebo jednu katastrofálnu eh, správu toho, že TAV je niečo, čo má byť zablokované. Takže to je naozaj niečo, čo je tá obrovská nezrovnalosť, tie obrovské protirečenia, voči ktorými stojím. A ja od vás žiadam jasné odpovede, pán predseda vlády, aby vaše závery boli koherentné aby ste hovorili v súlade s tými hodnotami, ale bohužiaľ tie fakty sa oberajú presne opačným smerom. Ani nie pre Taliansko, ale aj pre celú Európu. nielen pre Taliansko, ale pre celú Európu. Ďalej. Za skupinu ALDE slovo dostane pán Ferhovštát, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokúsim sa vystúpiť v taliansky, po taliansky, vážený pán predseda. Prečo? A pretože e, ešte hovorím o svojej krajine. Ja, pán predseda Conte, som zalúbený do Talianska. Som zalúbený do Talianov. Pre mňa je Taliansko viac než len krajina, pretože pre mňa je Taliansko e, s osobnením civilizácie. Taliansko e, je miesto, kde sa zrodila naša európska civilizácia. Celé storočia odtiaľto pochádzali spisovatelia, umelci, sochári, maliari a z celého zvyšku Európy všetci umelci chceli aspoň raz navštíviť Taliansko, aspoň tam chceli raz za život pobyť, pretože objaviť Taliansko znamenalo byť súčasťou tohoto procesu, navštíviť Taliansko, Florencia, navštíviť Rím, potom Neapol a potom zomrieť. Urobil to Goethe, Eh, urobilo to, urobili to mnohí ďalší a práve preto dnes pán Conte, eh, dnes mi je veľmi ľúto, keď vidím, ako politicky degeneruje Taliansko. Eh, vidíme autentickú degeneráciu, ktorá nezačala včera. Nezačala ani pred rokom. Minimálne je to podľa mňa tak pred 20 rokmi. A ten dojem, ktorý mám, je, že táto nádherná krajina prešla, alebo sa, sa zmenila zo, zo z, z presvedčeného obrancu Európy, zo zakladateľa našej európskej rodiny, na niekoho, kto, kto zaostáva na chvoste Európy, kto kde si povzdialia šteka na Európu. A to je naozaj veľmi smutné, pretože hovorím to úprimne, hovorím to nielen vám ako predsedovi vlády, e, kontému všetci vieme, ako katastrofálne spravoval krajinu Berlusconi. To je realita, treba to povedať. A treba si povedať, že katastrofálne vládnutie alebo zlé vládnutie bolo, od, o, o, bolo ešte ďalej zhoršené počas vašej vlády. To je ten problém, že počas vlády Salviniho a Di Maja, tí, to sú tí skutoční šéfovia tejto vlády, sa to ešte zhoršilo. Je to vláda, ktorá sa správa protieurópsky, pán Konte. Je to vláda, ktorá je otvorene nenávisná voči ostatným členským štátom, ktoré sú súčasťou našej európskej rodiny. Je to talianská vláda, talianská vláda, ktorá e, zakázala Európskej únii jednohlasne vystupovať proti Madurovi a ktorá nám neumožnila uznať Guaida ako alternatívneho e, nového prezidenta Venezuely. A viete veľmi dobre, prečo takto je. A veľmi dobre viete, pretože to je tlak Kremla je to pod tlakom Putina. To je tá pravda. A práve preto by sme mali povedať, dosť bolo pravidlám o jednohlasnosti e, pri hlasovaniach v rade a to čo najrychlejšie, pretože talianská vláda nie je súčasťou väčšiny v rade, ktorá by mohla zreformovať našu e, reformnú azylovú politiku. A pán Salvini, ktorý je špecializovaný v zablokovaní prístavov voči migrantom, blokuje aj vytvorenie skutočného e, európskeho riešenia, skutočnej európskej pobrežnej stráže. On blokuje aj európsku reformu dublinského systému. Aspoň momentálne tak tomu je. A a to vedie k absurdnému správaniu, pretože Taliansko a talianskí občania sú tí prví, prví, ktorí budú platiť na e, absenciu tejto európskej politiky. A počasť e, tohto e, tristného príkladu, ktorá vaša vláda dávala počas posledného roku, stále ste sa spolu zodpovednými za stagnáciu a ja sa bojím, že zajtra to bude recesia. Dnes je to, dnes je to stagnácia, zajtra to bude recesia, pretože vaša krajina nemá žiadne stratégie pre rast. Nie, nie je to tak? Vy máte len taktiku preto, aby ste sa nechali opätovne zvoliť a odsúvali e, dlhy ďalej. A takáto je realita a dovolte mi uzavrieť svoje vystúpenie. Um, treba povedať, že posledná ľahkovážnosť vašej vlády, tá Luigi Di Maja, je to, že zneužíva svoj úrad na to, aby podporoval žile žen, ľudové hnutie, ktoré bolo až doposiaľ dominované eh, skupinou demolátorov, ľudí, ktorí zapalovali auta E, zločincov, e, násilníkov, ktorí demolovali zastávky autobusov. Toto je niekto, s kým sa rozpráva Di Majo. A Di Majo sa dostal do kontaktu s Christofom Šalášonom. Kto to je, tento človek, pán predseda? Je to človek, ktorý nielen raz, ale dvakrát žiadal, aby došlo k vojenskému prevratu proti e, priamo zvolenému prezidentovi Demo- Francúzskej republiky. Takže gratulujem vám k tomuto. Skutočne klobúk dole. Toto je správanie veľmi nezodpovednej vlády. To nie je správanie podpredsedu Rady ministrov dôležitej e, krajiny Európskeho spoločenstva. Takže myslím si, že tak pred rokom 23. novembra 2017 Di Maio napísal otvorený list Emanuelovi Macronovi, v ktorom vyjadril svoj obdivu a navrhol, aby hnutie Cinque Stelle sa stalo aj talianským hnutím En Marche. Absurdné. Absurdné správanie. Takže dnes moja otázka pre vás, pán Konte, je, že koľko ešte, ako dlho ešte vy budete ďalej tým Buratínom Salviniho a Di Maja? Vyzývam vás, vyzývam vás k jednej veci aby ste si zobrali e, príklad z vašich vznešených e, krajinov Spinelliho, Čampiho, Georgia Napolitána, Mária Draghiho. Áno, áno, Georgia Napolitána, áno, áno, dobre počujete ktorý je veľkým Európanom s veľkými myšlienkami a ktorý je, bol členom tohoto parlamentu. A nezabúdajme, nezabúdajme na moju dobrú e, priateľku Anu Bonino Takže to sú muži a ženy, ktorí sú tými veľkými osobnostiami Talianska, ktorí zohrávajú a zastávajú veľkú úlohu v Európe. A to je ten rozdiel medzi nimi a vami, pán Conte. Medzi týmito veľkými osobnostiami a vami. Dovolte mi pripomenúť, všetkým poslancom, ktorí vystupujú, že toto e, nie je talianský parlament. Toto nie je debata o Taliansku, toto je diskusia o budúcnosti Európskej únie, takže prosím, diskutujme o talianských návrhoch v tomto smere. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene... Dovolte mi povedať, že moja e, politická strana nepodporuje vládu pána konteho, ale ja naozaj sa len snažím presadiť, aby to bola autentická diskusia o Európe a nie o situácii v Taliansku. Hovorte si, čo chcete. Ja vám len pripomínam, na čo slúži táto diskusia. Pani Forenca v mene Zjednotenej lavice a e, Severskej e, lavicovej aliancie. Nech sa páči. Grazie, presidente. Intendo porre a nome del GUN... E Ďakujem pekne ešte v mene GUNGL. E dovolte mi položiť niekoľko otázok predsedovi vlády Talianska, vychádzajúce z presvedčenia, že, že keď Taliansko padne, bude to mať obrovský dopad pre budúcnosť Európy. A práve preto vidím tu dve možnosti je dôležité, tie obidve možnosti sú veľmi úzko prepojené. Prvá je presadzovanie neoliberálnych politík a zároveň rastúci koncenzus e, silného reakcionizmu. E, hovoríme o tom, že je nevyhnutné vybudovať alternatívu medzi týmito dvoma možnosťami, aby sme našli tretí priestor, e, budúcnosť pre Európu, ktorá sa bude opierať na jasné, jasnú budúcnosť pre mužov, ženy, ľudí. A práve takýmto spôsobom musíme dokázať čeliť možnosti toho, aby sme dokázali bojovať proti hrozbám neoliberalizmu. Hrozbám, proti ktorým táto parlamentná skupina každý deň bojuje v mene myšlienky rovnosti, ktorá si zaslúži naplňanie volebných slubov, ktoré dala aj táto vláda e, práve v tomto smere je dôležité povstať proti e, neoliberálnym politikám, zbaviť sa obmedzení rastu HDP spojeným aj z rastu národného dlhu E, bojujeme za rovný obchod, ako ste hovorili vy, pán premiér. V tomto smere ale nevidíme taliansku pozíciu ani voči e, SETA, ani voči ďalším obchodným dohodám. Vy ste hovorili o koheznej politike, ale pre taliansku vládu e, to nebránilo to, aby podporoval diferencovanú autonómiu, ktorá vedie k tomu, že dochádza k secesii bohatstiev a vidíme k tomu, že sa potláčajú politiky, ktoré sú nevyhnuté preto, aby sme dokázali riešiť otázky európskeho juhu ako európskych otázok. Vy podporujete transatlantický pipeline, e, za ropovod, ktorému sme, proti ktorému sme my namietali ako politická skupina. Takisto ste e, navrhli e, navrhli, e, vlastne nepodporili e, podporu e, bez doteraz neodmenovanej práce, ktorá spôsobí to, že veľa Talianov bude naďalej uvrhnutých do, do chudoby. Podľa dátov Oxfam sa ďalšie tisícky ľudí dostalo do chudoby a vy nerobíte nič, čo by to podporilo. Robíte flat tax a znižujete progresivitu v daňovom systéme a nemáte akýkoľvek plán na to, ako by ste vyriešili túto otázku. Nie je tu žiaden skutočný boj s neoliberalizmom. Ale to nie je len táto otázka, nie je to len to, čo som, čomu sa venuje táto vláda a čím ohrozuje budúcnosť Európy. Tento parlament schválil 25. oktobra 2018 um, ehm, pod veľkým tlakom, ktorý prichádza z mojho mesta, z Casa Pound, rozhodnutie a to uznesenie, ktoré vyzýva členské štáty, aby zakazovali neofašistické, neonazistické skupiny, ktoré ehm, sú združené v rôznych ehm, združeniach, ktoré glorifikujú fašizmus a nacizmus a teraz sa pýtam, akým spôsobom chce Taliansko prispieť k naplneniu tohoto uznesenia a, a čo si o tom myslíte, pán predseda, keď vzťahy medzi ministrom vnútra talianskej vlády sú takéto, ako e, sa tu prejavuje aj medzi zakladateľmi Casa Pound. To je jasný dôkaz neofašistických tendencií a spolupráca. Dovolte mi pripomenúť vám, vážený pán e, premiér, že koreň každého fašizmu sa, sa rodí v procese dehumanizácie iných. To je presne to, čo vidíme aj v tom, ako sa správate proti migrantom. Nosím s hrdosťou tento Šál, podobne ako aj ďalší e, e, zastupcovia európskych skupín. Je to dôležité uvedomiť si, že dnes e, je akutnejšie pripomínať humánnosť e, postoja k utečencom ako kedykoľvek predtým. To platí aj o viacerých ministrov vašej vlády. Toto je znak solidarity Takže v tomto smere je dôležité, aby sme e, pripomenuli, že prečo ste zavreli talianské dvere pre desiatky ľudí, ktorí boli e, izolovaní na mori. Vy ste e, spomínali závery Rady ministrov, ktoré potvrdili dohody s Tureckom o zároveň dobrovoľné presidlovanie a mali bojovať e, proti nelegálnym tokom, ale neurobili nič preto, aby sa e, potvrdila e, pozícia Európskeho parlamentu, ktorý žiadal reformu dublinského systému a presadenie systému povinnej realokácie. A čo robíte s týmto grafom, kde hovoríme o tom, akým spôsobom je potlačená prítomnosť neziskových organizácií na mori. Vy kriminalizujete neziskové organizácie, ohrozujete občianskosť v našej krajine a takýmto spôsobom E, trestáte ľudí, ktorí zachraňujú, zachraňujú životy na moroch a tvrdíte, že sú to isté ako prevádzači ľudí. Tak sa vás pýtam, pán premiér, e, ako sa, to e, sa stalo aj Ade Kolau a pýtam sa, akým spôsobom chcete ukončiť túto hanebnú politiku blokovania prístavov a blokovania neziskovej organizácií na mori. Pýtam sa vás, e, že či minister, ktorý má na starosti zachraňovanie osôb, e, akým spôsobom e, môže tento človek tieto ľudí izolovať a ohrozovať. A ako tento človek môže ohrozovať o budúcnosti Európskej únie a ich politik voči migrantom. A ďalej 8. marca v celej Európe v Taliansku na, námestia vidú ženy, feministky, na ktoré ste vy zabudli, ktoré ste nespomenuli vo svojom vystúpení. Dobre, stáva sa. A možno ste dobre urobili, pretože keď vaša vláda hovorí o právach žien, tak hovorí len negatívne veci. Neviem, či viete o fakte, že jedna delegácia výboru FAM navštívila Taliansko práve preto, aby bojovala proti faktu, že e, prítomnosť lekárov, ktorí namietajú vykonávanie potratov, e, e, znemožňuje autentické uplatňovanie týchto práv. Tým sa pošliepáva právo na seba učenie žen, podobne ako to bolo povedané v Medzárodnom dome žien v Ríme Neviem, či viete o fakte, že ženy žiadajú, eh, eh, že žiadajú tieto práva. Ženy žiadajú aj v rámci boja proti násiliu financovanie týchto centier boja proti násilia a chcú právo na seba učenie, chcú aj takisto európsku minimálnu mzdu. A to sú práve tie návrhy, o ktoré by ste sa mali oprieť. A o týchto môžeme hovoriť ako o budúcnosti Európy. Nebudeme ďalej súčasťou tohto procesu, pretože preto, aby sme zachránili Európu z tohto, z tohto rukojemníctva, eh, chýbajú nám v tom práve podpory a politiky z vašej vlády. Ďakujem pekne. Slovo dostane uh, uh, poprosím vás o primerané tempo počas vášho prejavu, pretože tlmočníci potom si nemôžu vykonať svoju prácu. Takže najmä v taliančine máme tendenciu hovoriť veľmi rýchlo a niekedy prehltať slova, tak to veľmi stiažuje život tlmočníkom. Takže pán Lambert, nech sa páči, uh, zelený. Vážený pán predseda vlády, vítajte v Európskom parlamente. Zastupujete významnú krajinu, ale keď si predstavím vašu krajinu, máme e, skôr pozitívne obrazy. Je to Taliansko, e, kde sa občania jednoznačne vyjadrili za zachovanie vody ako verejného blaha, taktiež sú to občania, ktorí sa vyjadrili za to, aby sa vrátila táto nezaplatiteľná forma energie, teda jadrová energia, e, ďalej je tam hnutie za podporu kvalitných potravín e, proti fast foodu a tiež je to krajina, kde sa podporujú malé stredné podniky, e, vytvárajú 3 milióny pracovných miest každoročne a pritom vaša vláda, vážny pán Konte, nás konfrontuje s inou realitou Často si to pripomíname, tie najhoršie hodiny tohto kontinentu, e, keď je váš minister vnútra, e, to je skutočný váš šéf, tak povediac, e, on naplnil svoj sen vyhnať z Talianska Rómov a o ktorí tam žijú. Vaša krajina je mimoriadne vystavená klimatickým zmenám a je taktiež vystavená riziku možného hospodárskeho úpadku, recesie ale vzhľadom na túto situáciu aj vo svojom prejave sa otvára, otačte chrbtom možnosti ekologickej tranzícii, eh, teda hnací motor eh, talianskej ekonomiky aj európskej ekonomiky. To je, zvolili ste si eh, počúvať Rosela Murony, teda nepočúvate inovatívnych podnikateľov, ako napríklad taktiež Matilde Kaza, namiesto toho v mene u zle nastaveného rastu vychádzate z faraonistických eh, rôznych eh, odhadov, eh, ale taktiež skôr sa orientujete na projekty ťažby ropy na širom mori, nehovoriac už o prílišnej betonizácii krajiny zodpovednosť vašich predchodcov je tiež dosť značná. Nedá sa poprieť, že Taliansko trpelo v politiky úspor, ktorá bola vnútená od mastickej zmluvy z európskej úrovne, ale namiesto toho, aby ste hľadali budovanie aliancie, aby ste zreformovali eurozónu, aby naša spoločná mena bola prospešná pre všetky členské štáty, vaša vláda si skôr zvolila cestu konfrontácie, teatrálnej, aj sterilnej e, takejto konfrontácie a to ešte zvyšuje rizika. Vaša krajina je v prvej línii z oči voči výzva migrácie a azylu. Mohli by ste si e, zobrať príklad z dôstojnosti odhodlania e, Pietra Partola, e, to je lekár z Lampedúzy, alebo Domenico Lucano, to je e, starosta Liače. Namiesto toho vaša vláda vníma migrantov ako páchateľov všetkého zla v Taliansku a tiež útočí na plavidlá, ktoré vlastne zachraňujú ľudskosť v Stredozemnom mori. Európsky parlament prijal veľkou väčšinou e, upustenie od Dublinu, e, reformu Dublinu a pritom na rade je to zablokované. E, reforma, tak ako usvalil Európsky parlament, presne reaguje na požiadavky, ktoré uvádza vaša vláda. Ale aj tu hnutie piatich hviezd bolo proti, pričom Lega Norde e, sa zdržala. E, namiesto toho vaša vláda teda si zvolila spojiť sa s tými, ktorí chcú presadzovať pevnosť Európy a chcú nechať ponechané Taliansko samo na seba. E, otázka migrácie je problém pre Taliansko. Pán premiér, myslíme teda, že je na mieste skôr E, pozrieť sa e, na 2 e, milióny mladých ľudí, ktorí sa slobodne rozhodli odísť svoju krajinu v posledných 15 rokoch. Naozaj si myslíte, že takéto rozporúperné konanie vašej vlády ich priláka späť, aby sa vrátili a tiež, aby ich súrodenci zotrvali v krajine. Myslí, myslíme, že je to presne naopak, že to spôsobí, že Taliansko bude hnacím motorom ekologické je demokratickou krajinou. Iba to by spôsobilo, že títo mladí ľudia budú ochotní sa vrátiť, eh, tak aby vaša krajina bola na takej úrovni, kde zodpovedať očakávaniam, eh, ktoré sa s ňou spájajú. My z európskej úrovne sa budeme mobilizovať, eh, budeme sa orientovať na všetky tieto priority. Je vous merci. A neopustíme Taliansko, neponecháme Taliansko same na seba. Del group. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny EFDD dostáva slova pani Laura Adžia. Grazie, presidente, presidente Katajnen. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Katajnen, vážený pán premiér, Conte, dámy a páni. Je to 17. rozprava o budúcnosti Európy a je tu riziko, že keď my tu budeme diskutovať o budúcnosti, Únia nemá ani prítomnosť a my naďalej eh, sa tvárime, že Európu, ktorú sme vytvorili, že je to našim domovom, ale v skutočnosti Európska únia potrebuje úplný prerod. Bola vybudovaná eh, zo strechy nadol bez základov a my chceme Európsky dom, ktorý bude trvácný, ktorý bude stáť na pevných základoch. Chceme eh, spravodlivejšiu Európu bližšiu k občanom tiež Chceme, aby sa prestala Európa rozdielovať na krajiny prvej a druhej kategórie. Nechceme sa orientovať len na financie, chceme rast, solidaritu a e, boj proti politike úspor. E, chceme Európu, ktorá bude kľúčovým hráčom aj globálne, ktorá bude schopná postaviť sa veľkým e, mocnostiam ako Čína, Rusko a USA. Chceme skutočnú jednotu nielen v názve, ale aj v praxi. To si vyžaduje e, niečo viac, e, než len to, aby sme boli za alebo proti Európe. Často sa ľahko e, hádže kameňom na iných a pritom si nie sme ochotní uznať svoje vlastné chyby. Teda vidíme zrnko prachu v očiach iných, ale nevidíme brvno vo svojom oku. ľahko zabúdame na to, že aj v našich radoch sú nedostatky, e, napríklad keď sa pozrieme na migráciu, e, Ďalej, keď sa pozrieme na otázku daňových rajov, e, keď je niekto proeurópsky, znamená to, že umožníme daňové raje, znamená to, že keď niekto proeurópsky umožní hlúpe ideologické presvedčenie, ktoré priláka ľudí iba preto, že je niekde priaznivejší sociálny systém, Európa sa orientuje na bankovníctvo, na úspory, na financie. Takáto je realita, ale ešte stále je často zmeniť. My vidíme, že zmeny sa už chystajú v Taliansku. Už sa e, blízka na lepšie časy e, znížili sme e, mzdy, teda dávky bývalým poslancom, taktiež sme znížili veľké jednorázové platby pri odchode do dôchodku, taktiež sme znížili o 30 miliárd byrokratické výdavky. Máme taktiež v Taliansku zavedený e, občanský príjem, tiež sme rozložili e, dôchodkovú reformu, ktorú nám vnútila Európa, zdôrazňujem, Európa nám ju vnútila, a aby sme mali e, sprísnené úsporné finančné účty. Ja som z Umbrie, vy ste hovorili, pán Katajnen, o no, no, v Umbrii. My sme tam svedkami toho, že pak stability rastu vlastne spôsobuje eh, znižovanie investícií. To by sa malo odčítať od paktu stability rastu. O to žiadame od počiatku. My to, čo hovoríme, to aj robíme. V nedávnej správe o Taliansku sa uvádza, že sa zvyšuje dôvera talianských občanov vo vládu. Zvyšilo sa to o 15 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom podľa významného think tanku a to teda naplne Talianov nádej do budúcna. Môžete nás volať populistami, vy, pán premiér Conte, tak ako ste aj vy uviedli. Ak počúvanie ľudí je populizmus, tak sme populisti. Veľmi často však tu v Európskom parlamente, tu v tejto klietke zabúdame počúvať ľudí, ako často sme žiadali o to, aby sa vyslal silnejší signál občanom, počínajúc napríklad zrušením eh, dvoch sídel Európskeho parlamentu. Táto budova, v ktorej sme teraz eh, na 4 dní v mesiaci, stojí 200 miliónov eur ročne. A eh, nie je dôvod na to, aby sa to zachovalo. My sme priateľmi Francúzska a Francúzov, ale nemyslím si, že by sme mali podporovať vandalov a im podobných A tiež si nemyslím, že by sme mali prijímať kritiku na našu vládu. Mali by sme podporiť zastavenie e, veľkého sídla Európskeho parlamentu. Demokracia to nie je žiadna výsada. E, demokracia predsa sa netýka budovy či sídla. Musíme sa zamyslieť nad um, úrovňou miest, dôchodkov a neuveriteľnými platmi komisárov. E, to je urážka predsa všetkým ťažko pracujúcim občanom poslanci sú tiež privilegovaní. Predseda Tajany v našom návrhu žiadame o vašu podporu. Zvládneme to presadiť vďaka aj podpore občanov v nadchádzajúcich voľbách a vďaka iným silám, ktoré nás podporia. My sme silný tým, ktorý vedieme teraz Taliansko, riadíme ho a vyžaduje e, si takýto prístup aj niekoho takého silného, kompetentného v vedení Európy. Môžete si byť istí, že postupne tak, ako meníme Taliansko, tak postupne zmeníme aj Európu. Pre všeobecnú e, pripomienku iba pripomínam, že e, otázka výberu sídiel Európskeho parlamentu nie je kompetenciou tohoto zhromaždenia, je to kompetencia členských štátov, ktoré podpísali zmluvy. Takže to nie je otázka do pléna. Ďalej, čo sa týka pani Adžej, eh, dovolte mi iba odpovedať vám, že ja už som eh, odmietol 500 eh, tisíc eur a svoj plat Európskeho komisára som odovzdal na, na, na filantropické účely. Ďalej pán Bicotto z ENF, nech sa páči. Pani Bicotto, vítajte pán premiér Conte. Dnes prinášate do Európskeho parlamentu mimoriadnú skúsenosť prvej skutočnej vlády zmeny v celej Európe. Je to vláda, ktorá e, s hrdosťou pripomína suverenitu našej krajiny. Vláda, ktorá e, neodtáča hlavu od e, potrieb ľudí a má odvahu povedať nie diktátu z Bruselu. Má odvahu nie povedať Berlínu a vie sa postaviť tomu malému Napoleonovi Macronovi. Je to vláda, ktorá v konečne bráni záujmy talianského ľudu. Počas týchto mesiacov tá vaša vláda, Ligi a Cinque Stelle, preukázala, že zmena je možná. Vďaka nášmu lídremu Matovi Salvinimu um, bola zastavená nelegálna migrácia. Vďaka zákonu o bezpečnosti sa ukončil biznis s obchodmi, obchodovanie s ľuďmi vďaka e, kvote 100 sme dokázali e, účinne e, riešiť otázku dôchodkovej reformy. Vážený pán premiér Conte, veľa toho dobrého ste už urobili. Veľa ďalšieho treba ešte spraviť. V tomto smere treba dať aj autonómiu Benetu, Emilie Romani a ďalším regiónom Talianska. Treba znižovať dane a zároveň treba jasne povedať, že Maduro je, diktator, je diktatorský komunista, ktorý má odísť a že Taliansko je 100% na strane eh, venezuelského ľudu, ktorý chce slobodu. Pán predseda vlády Conte, vy z, my z Legy už pracujeme, pretože po Taliansku chceme zmeniť od základu až po strechu celú Európu. A urobíme to s podporou talianského ľudu pretože európske voľby spravia z Salviniho ligy prvú, kraj, prvú stranu, ktorá vyhrá talianské voľby a bude to prvá strana v európskych voľbách. Stačilo, stačilo Európy, ktorá bola otrokom bankám, nadnárodných firiem. Stačilo Európy, ktorá presadzovala úsporné úspornenie. Stačilo Európy Junckera, Merkelové a Macrona. Stačilo Európy, ktorá chcela diktovať to, ako máme žiť my, ktorá chcela zotročovať talianský ľud. V Taliansku rozhodujú talianskí ľudia. Nie Merkelová alebo Macron. Po, eh, po európskych voľbách pardon, eh, budeme mať silu a čísla preto, aby sme vybudovali novú Európu. Európu ľudí, Európu slobody. Európu, ktorá dokáže chrániť svoje hranice, dokáže ukončiť nelegálnu migráciu, dokáže podporovať naše firmy, naše podniky, našich zamestnancov. Pán predseda vlády Conte, sme presvedčení, že naša vláda vydrží a, a, a, a vydrží ešte o mnoho dlhšie, pretože my všetci, my všetci máme veľkú misiu, ktorú musíme dosiahnuť. Obhajovať našu zem pred byrokratmi z Bruselu, obhajovať slobodu a suverenitu talianského ľudu. Dobrá práca, pán predseda Conte. La parola, Wolf non iscritto. Grazie, Teraz slovo dostane pán Wolf za nezaradených. Vážený pán predseda Konty, pán premiér, je pre mňa veľkým potešením, že ste tu, pán Konty. Odhodlanie vašej vlády odolávať privilegovanému vplyvu Merkelovej a Macrona a odolávať tlaku zo strany elít Európskej únie nám dnes ukazujú poukazujú na tých, ktorí obvinujú vašu vládu, že je fašistická, rasistická, antieurópska, dokonca proti ženám. Zaslúžite si aplaus za vaše kroky. Inšpirovali ste demokratov v tomto kontinente i v celom svete. Vaša vláda ukázala, že Európa nie je inštitúcia, ktorá sa nazýva Európskou úniou. Je to kontinentom uh, starých národov, uh, ľudí, ktorí majú dlhú históriu, ale moderné metódy. Niekedy majú žlté vesty, niekedy hlasujú za Brexit, niekedy ako vaši kolegovia z piatich hviezd. E, sociálne médiá si zoberú a premieňajú ich na moc pre bežných ľudí. Sú to moderné metódy pre starobilé hlasy, ale tieto starobilé hlasy treba si vypočuť. Dnešná debata je o budúcnosti Európy. Pán premiér, vy a vaša vláda a vaši kolegovia ste budúcnosťou Európy. Bravo, bravo, bravo. <laughs> Ďakujem. Da ora la parola. A teraz? Ďalej má slovo pán predseda vlády, talianskej vlády, Conte, na to, aby mohol zodpovedať na prvé otázky, ktoré boli predložené a ktoré zazneli. A keď aj pôjde potom. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. <clears throat> Témy, ktoré, ktoré ste sa dotkli, sú viaceré, sú mnohé. Siahajú od tém, eh, ktoré sú otázkami európskej budúcnosti, až po témy, ktoré sa oveľa viac týkajú národnej politiky, ktorú presadzuje moja vláda. A treba povedať, že začal to témou, ktorá... Ale ospravedlňujem sa, ak neodpoviem všetkým, ale pokúsim sa zoskupiť tie témy, ktoré tu zazneli, aby boli podporené. Začneme témou, ktorá tu bola spomenutá, ktorá zaznela vo všetkých vystúpeniach, hádam, ale to otázka migrácie. A dovolte mi pripomenúť vám, že každý z nás môže mať svoj názor. Ale chcem pripomenúť, čo urobila moja vláda konkrétne, a zároveň nejakým spôsobom sme sa vysporiadali s témou migrácie a zároveň nejaká je tá realita, aké sú tie fakty a potom si každý môže urobiť svoje závery. Ale treba si uvedomiť, že nerobili sme to, že by sme zakrývali realitu, že by sme zapierali fakty, tak ako, eh, ako sa diali priamo v teréne. Od prvého momentu, keď moja vláda vstúpila do úradu, s plným vedomím toho, že téma migrácie je téma, ktorá rozdeľuje, že je to téma, ktorá rozdeľovala našu krajinu a paralizovala. Videli sme, že tam boli stovky tisíc vylodení za niekoľko rokov. Taliansko nedokázalo reagovať na tú situáciu s predchádzajúcimi politikami a nedokázalo reagovať na tieto migračné toky. Berúc na vedomie našu geografickú polohu, asi na to môžu zabúdať, ale my sme v jadre Stredomoria a treba si uvedomiť, že tieto toky, predovšetkým z Afriky, sa Strednej Afriky, sú priamo nasmerované a znamenajú vlastne priamy dopad na naše územie. Takže vedom, alebo s vedomím toho, čo sa deje a zároveň s vedomím toho, že e, je tu e, jasný presah z minulosti, bolo jasné, že tu nedochádza k žiadnej integrácii. Nepre, ne, ne, ne, neprekrývajme tento problém pokritectvom. E, videli sme, že objem, obrovský objem integrácie viedol, imigrácie viedol neintegrácii Takisto aj môj kolega, ktorý predchádzajúci premiér vlastne robil z migrácie tému, ktorá bola veľmi oddelená od ľudí, ten mi potom povedal, potom ako navštívili na talianské mesto na severne povedal, že Giuseppe, teraz už chápem, že máte obrovský problém, pretože na uliciach videl desiatky desiatky migrantov. A my sme sa, ako sa sme sa vysporiadali s týmto problémom? Vysporiadali sme sa s tým štruktúrálnym prístupom, Zabezpečili sme, že aby v mimoriadných núdzových prípadoch sme dokázali spracovávať alebo teda presadzovať tieto toky. Ale teraz máme stratégiu, ktorá má 10 cieľov, ktorá bola vybudovaná počas mnohých mesiacov, ktoré začína od politikov toho, že vlastne budujeme vzťahy s krajinami tranzitu, kde začínajú tranzitné toky, kde začínajú tieto cesty do Európy. Teda začíname spolupracovať s krajinami tranzitu E, sú tu problémy e, vlastne aj na námorných hranicách Európy, kde vidíme aj obrovský problém proste následnou redistribúciou e, do jednotlivých krajín a takisto aj s celkovými tokmi následne už na európskej pevnine. Dovolte mi pripomenúť vám, že Taliansko počas prvého európskeho samitu, na ktorého som sa zúčastnil koncom júna, Taliansko zaujalo veľmi aktívnu rolu, ktorá sa týkala záverov, ktoré sme dosiahli tam sme poprvýkrát dosiahli a vymenovali základné princípy, ktoré chceme zdieľať. A mohli sme potvrdiť princíp, že ten, ktorý sa vylodí v Taliansku, sa nevylodí mimo Európskej únie, ale vylodí sa v Európe. A to je pointa, ktorú sme chceli vytvoriť. A to je vlastne potvrdenie princípov, ktoré sme vytvorili dnes. to sa snažíme aplikovať konsekventne ako princíp. A samozrejme, toto nie je vina Talianska. Nie je to vinou Talianska. Taliansko eh, naozaj zachraňovala česť Európy v minulosti. Ale musíme tak činiť aj do budúcnosti, aby sme zachovali tvár a česť Európy. Avšak takto sa to nedá robiť, pretože akákoľvek pozornosť, akákoľvek, akýkoľvek štát, ktorý sa nachádza v pozícii Talianska, sa v jednom momente naplní, sa saturuje. Tieto mechanizmy už nefungujú. Tieto mechanizmy inklúzie už nefungujú. Vieme, že máme problémy, pretože toto nie je efektívne, pretože mnohé krajiny sa snažia stanoviť identitu migrantov, krajinu e, pôvody, pôvodu na základe bilaterálnych dôvodov. A samozrejme, dnes ich nemôžeme ani repatriovať. A samozrejme, dnes máme iný prístup, ako sme mali e, v minulosti. A hovoríme to s plnou vážnosťou a hovoríme tak transparentne. Musíme prijať oveľa prísnejšiu líniu pretože potom, čo sme vypracovali túto stratégiu, ktorá je viac uholná, predpokladáme, že toto je jediný spôsob, ktorý by bol efektívny a ktorý by mohol zachovať tú humánnu tvár takéto mobility. Toto je pokritectvo Európy. Migranti sa stávajú problémom, ako náhle zaostríme na Stredomorie pretože okamžite sa spustí masmediálna lavína, avšak musíme posudzovať a dívať sa nám migrantov od momentu, kedy opustia svoju dedinu a ako náhle sa stávajú obeťami prevádzačov, odkedy stratia nádej, ktoré, odkedy sú vystavení násiliu a zneužívaniu. Viem presne, o čom hovorím. Od 3 do 5 tisíc dolárov to už nestačí častokrát. A toto sú mimoriadne chudobní ľudia, ktorí musia dať dohromady e, tieto peniaze len na to, aby boli potom zneužívaní. A toto nie je len problém Stredomoria. E, čo sa týka tejto oblasti, musím pripomenúť, že že v prípade e, Talianska, v prípade záchranných operácií, my sme vždy uznávali a starali sa o dodržiavanie ľudských práv. Taliansko v prvom rade sa postaralo predovšetkým o tých najzraniteľnejších, o ženy a deti, ktoré sme si zobrali pod krídla. A fakt, ako bolo v poslednom prípade, že tu bola loď ktorá prišla, ktorej sme zagarantovali e, všetky záchranné operácie a ktorá strávila niekoľko dní v talianských prístavoch predtým, než im bolo možné, umožnené vylodiť sa. To neznamená, že boli vystavení zlému e, zaobchádzaniu. Ale od minulého júna, od roku 2018, nemôžeme predstierať, že existuje nejaký redistribučný mechanizmus, ktorý by fungoval na nejakej povinnej báze. Buďme konkrétni. Prístav, bezpečný prístav bude fungovať, pokiaľ sa tak bude diať iba v Taliansku, pretože bezpečný prístav neznamená nevyhnutne ten najbližší E, prístav. Avšak tento princíp nemôže fungovať iba pre 3, 4, 5, 6 krajín. Všetci sa musia zúčastňovať na tomto mechanizme solidarity. Toto je tretí problém. Neschovávajme to. Aj tie krajiny, ktorí sa zúčastňujú na redistribuočnom mechanizme, predovšetkým na tých, ktorí sa zúčastňovali na medzinárodnej ochrane pretože tý, tým by sa mala dostať ochrany v tých krajinách, kde sa vyloďujú. Niekto povedal, že e, Taliansko nechce prijať potrebné reformy po procese mediácie, po tom, čo predseda Juncker a komisár Dombrovskis a komisár Moskovici od prvého momentu, kedy som sa s nimi stretol, nežiadal som o nejakú láskavosť o procesu, v procese porušovania pravidel. Avšak doniesol som korpus, kde sú spísané všetky reformy, ktoré sme už prijali. Povedať, že Taliansko nie je pripravené príjmať reformy, znamená ignorovať to, čo sa v Taliansku deje zabezpečili sme a implementujeme naozaj veľmi masívny plán e, reforiem, e, ktorý si nikto dovtedy nevedel ani len predstaviť. Počas rozprave budete môcť klásť otázky. Schválili sme antikorupčný zákon, ktorý zavádza Eh, protikorupčné štandardy jedný z najvyšších v Európe. Pán poslanec Danti, keď chcete hovoriť, budete môcť hovoriť eh, eh, potom, ale teraz neprerušujte, prosím. T- čím viac strácate čas, tým viac obráte ďalších rečníkov o čas. Potom budete mať čas klásť otázky najvyššie protikorupčné štandardy. Nie len v Európe, ale na celom svete. Zaviedli sme, zaviedol som eh, radikálnu eh, reformu konkurzu. Eh, teraz už nehovoríme v Taliansku o bankro, bank, bankrote, o, o konkurze. Hovoríme teraz o nesolventnosti. Takisto sme zaviedli delegovaný zákon a teraz zavádzame legislatívne akty, ktoré slúžia na reformu a zjednodušenie všetkých e, administratívnych postupov. A to je práve to, čo moja krajina e, potrebuje. To je to, čo sa nerobilo v ostatných rokoch. E, potrebujeme delegovaný zákon, potrebujeme radikálny zákon zákon o verejnom obstarávaní. E, potrebujeme delegovaný zákon o občianskom zákonníku a e, trestný zákonník. To je to, o čom hovoríme. Ak nám hovoríte, že, ste, že sme proti e, investícií. Toto vychádza samozrejme z verejného diskurzu. Niektorí sa vyslovujú za, niektorí proti. Avšak čo znamenajú naše infraštruktúrne investície, ktoré sú masívnym projektom, ktoré dosiahli objemu 13 miliárd zo strany štátnych podnikov, eh, ktoré boli schválené v paláci Kíži. A v dnešných dňoch schvalujeme národný plán na zabezpečenie územia, a ktoré má slúžiť na zabezpečenie krajiny proti hydrogeologickým e, rizokám. A na základe tohto by som chcel pripomenúť, e, že sme požiadali o flexibilitu e, zo strany komisie v tej finálnej fázi. Jedna sa o sumu 3 miliardy 200 miliónov, ktoré sú už naplánované v Junckerovom pláne. Samozrejme existujú rôznorodé názory Samozrejme, to je v poriadku pri verejnom diskurze, kedy počúvame viaceré názory. Ale toto všetko znamená, že robíme službu nielen tým talianským občanom, ale aj tým európskym. A to je pravda, že toto je projekt, eh, ktorý je aj v európskom záujme. Je to projekt, ktorý je už schválený. Avšak táto vláda považuje za správne konzultovať tento proces eh, s občanmi. Samozrejme, pokiaľ eh, takéto hodnotenia sa zmenia oproti tomu, ako bolo stanovené pred 25 rokmi, potom predtým, než budeme alokovať tieto, tieto zdroje, predtým, než budeme realizovať infraštruktúru, ktorá má významný dopad na životné prostredie, Rozhodli sme sa, že budeme postupovať na základe analýz nákladov a prínosov. A myslíme si, že práve tak týmto spôsobom sa môžeme ujať zodpovednosti pri následnom rozhodovaní. Čo sa týka TAP a e, samozrejme aj diálnica, o ktorej sme hovorili ako o infraštruktúrnom projekte, toto sú projekty, ktoré budú zverejnené pre jednotlivé agentúre. A odpravdujem sa, pán predseda, že hovorím už nad rámec svojho času, ale chcel by som spomenúť aj zahraničnú politiku. Hovorili nám o politickej izolácii, že Taliansko sa nachádza v, v pozícii k Venezuele, je osamotená treba dať pozor. V prvom rade Taliansko nie je izolovaná, izolované. E, Taliansko považuje za fakt, a to sme komunikovali aj vysokej predstaviteľke, toto stanovisko už 26. E, januára. A práve toto bol rozhodujúci dátum pre naše vyhlásenie. Dajme si pozor, eh, mnohí chcú predbehnúť históriu, avšak eh, musíme byť opatrení. My nevieme, ako sa zvrtne venezuelská kríza. A to hovoríme jasne. A Taliansko v tomto postoji nie je osamotené. Povedali sme jasne, že musíme zopakovať prezidentské voľby z roku 2018, pretože tie prezidentské voľby sme neuznali. Okrem toho sme jasne povedali, že potrebujeme nové prezidentské voľby, sú nevyhnutné, aby boli zabezpečené dobré volebné podmienky na transparentný volebný proces. A tieto voľby chceme čo najskôr. Samozrejme sme si vedomí, že vo Venezuele trpí predovšetkým obyvateľstvo. Predovšetkým kvôli potrebe medzinárodnej pomoci. A samozrejme, berieme na vedomie, že žiadny režim nemôže byť bránený, pokiaľ využíva násilné metódy. Avšak nemyslíme si, že nemôžeme podporiť nikoho, kto nevíde z demokratických volieb. A na tom pracujeme. Sme aktívnou súčasťou e, skupiny, kontaktnej skupiny a chceli by sme upozorniť všetkých na historickú zodpovednosť, aby sme mohli povedať, že tie najväčšie medzinárodné krízy sa uskutočnili, pretože sa uponáhlalo ustanovenie nejakého človeka do funkcie. Takže na toto si musíme dávať veľký pozor, pretože takýmto spôsobom môžeme len polarizovať spoločnosť a radikalizujeme ju. A vieme, že takýmto spôsobom vyvstali tie najhoršie krízy. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, začneme teraz eh, s rozpravou v časti eh, Catch the Eye. Musíme skončiť do 19.45. Pán Komi má prvé slovo. Prosím, dodržujte rečnícky čas, aby ostalo aj na, pre ostatných. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, eh, pán komisár, pán premiér vy ste hovorili o demokracii. Vy sa nachádzate v inštitúcii, ktorá je najdemokratickejšia, pretože my sme volení priamo občanmi a odpovedáme na ich e, potreby. Nie sme nikto, kto je nominovaný. Ja som hrdá na to, že som e, Taliansko, e, ale som hrdá aj na Taliansko, ale Taliansko v Európe. A pokiaľ podľa, podľa vás bolo to veľmi jednoduché byť hrdý na značku Made in Italy, my sme na nikoho e, nezvalovali vinu. Vyhrnuli sme si e, e, rukávy, pracovali sme si a vytvárali sme si aliancie. Aliancie, ktoré v súčasnosti už neplatia napríklad v Rade Európy. Vy hovoríte o jednote, vy hovoríte o Európe, ale potom v konečnom dôsledku však nepríde na plnenie dohôd. Alebo sa mýlim, vy hovoríte o, o reforme Dublinského protokolu ale hovoríme opätovne o nepovinných kvotách, ktoré sú podľa mňa milné a nesprávne. Akým spôsobom môžeme e, vyžadovať e, solidaritu, pokiaľ tieto kvóty nie sú povinné? Akým spôsobom budeme nastojiť na tejto solidarite? A už končím. Vaše e, video s kancelárkou Merkelovou je hambou, pretože ja milujem Taliansko a nechcem, aby nikdy eh, ministerský predseda eh, zlorečil taliansku vládu pred nejakým kolegom. Eh, pán Joman? Ďakujem pekne. Pán predseda, nuž, no <clears throat> ja žijem v Lione, ktorý má veľmi úzke, úzke vzťahy s Talianskom, je veľmi blízko Talianska, no, je počúvať, že je tu ešte jeden projekt Lyon Turan. No a ten uh, uh, Lyon Turan je jeden z hlavných uh, stredomorských uh, železničných uh, koridorov. No a správa hovorí o, o problémoch, ktoré sú s tým a, a koľko by to stálo, je jasné, že niektoré e, príjmy klesajú. No a e, e, znamenalo by vybudovanie tohto železničného traktu e, menšie znečistenie. No a ja by som sa chcel spýtať, chcela spýtať, či správa Ponty nie je dostatočná, nevyvolá dostatočné pochybnosti. Ďakujem pekne, pán Luke. Vážený pán premiér, ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Vy ste hovorili eh, o solidarite, ktorú Taliansko teraz žiada od Európskej únie. To je váš príspevok k budúcnosti EÚ. žiadate solidaritu. A vieme, ako má ukázať. No a keď hovoríme o solidarite, tak musíme hovoriť o tom, prečo vôbec sa objavila taká situácia, keď Taliansko musí žiadať o solidaritu. Ja musím povedať, že 20 rokov máme spoločnú meno euro a 15 rokov Taliansko nezaznamená na rasta. Nezamysleli ste sa nad tým, že by to mohlo súvisieť. Nemôže sa stať, že Taliansko by sa malo zamyslieť nad tým, či táto spoločná mena pre krajinu je vhodná, či sa nemusí zamyslieť nad tým, že Talianská centrálna banka a, mm, pred sebou tlačí dlh 400 miliard eur. A prečo Taliansko ešte neustále porušuje pravidla proti deficitu a fiskálnemu paktu? Vážený pán Conte, ak žiadate solidaritu, tak Talianskom sa musí dodržiavať pravidel ani v rámci azylového systému. Sa nedržíte pravidel, neregistrovali ste utečencov a teraz sa zatvárate všetky prístavy a idete do úplne iného extrému. Ak Taliansko chce byť členom EÚ, musí dodržiavať jej pravidla, pretože inak e, nebude žiadna solidarita. Ďakujem pekne, pán Tarand. Pani Miranda. Ďakujem pekne, vážený e, pán predseda, vážený pán premiér, prečo 29. júla 2018 vaša vláda nepustila do talianského, talianského prístavu. Ja sama som bola na tejto lodi ako kolegyňa Florenca, Urbán a ďalší. No a my sme nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď. Všetko, čo cez sa ministra dopravy, a že je to nariadenie kvôli verejnému poriadku. Prečo nemôžu kotviť v prístav? Prečo eh, talianská vláda nerešpektuje pravidla solidarity EÚ? Ale čo nás skutočne šokuje, je to, že táto demokratická vláda spolupracuje s pravicovými stranami, stranami ako Vox, ktorí sú skutočne proti solidarite. Ďakujem pekne. Nový premiér na dôstojnosť krajine. A musíme si povedať, akým spôsobom e, ako ste nás priviedli k tomu veľkému úspechu. Avšak v je momentálne eh, v procese eh, porušovania pravidiel. Avšak musíme sa spoliehať na silu eh, pravdy, pretože my máme veľmi veľkú a usilovnú krajinu a samozrejme naše hospodárske výsledky sú predmetom závisti zo strany iných krajín. Pretože chcel by som sa vám preto poďakovať, že nám dávate silu a dávate silu aj vašej vláde a snažíte sa Európe poukázať na to, že je nemožné zastaviť e, ten prílev migrantov. Samozrejme, teraz sa ten prílev zastavil ale predovšetkým aj kvôli tým úsiliam, o ktorých ste hovorili. Predovšetkým e, vďaka dialogu s africkými krajinami. A chcel by som e, e, povedať, že je nesmierne dôležité, že práve angažovanie malých a stredných podnikateľov je veľmi dôležité pretože nemôžeme dovoliť, aby sme sa vrátili do tých časov, kedy iba vstupovali, sme vstupovali do Afriky, kradli tam a pán poslanec Borgecia, pán Vojt. Honorevole Vojt. Herr Präsident, willkommen, Herr Ministerpräsident. Dobrý deň, vydač. Po, Hovorili ste o možnostiach eh, v Stredomorí a hovorili ste o zastavení migrácie. No a ja vám za to môžem iba poďakovať. Nie je tajomstvom, že azylová lobby cez vás už nemôže toľko zarobiť, ako to bolo predtým. Eh, vy si to musíte dnes pripadať ako pred súdom, avšak toto nie je žiaden súd. Eh, to staré elity sa trasú, pretože presne vedia, že o tej mesiace už v tomto parlamente nebudú mať väčšinu, vážený pán eh, premiér. V Nemecku, v Európe sme zažili, že migranti môže tisícnásobne eh, zabíjať. Zastravte to eh, zajtra. Dajte Európanom, ktorí dnes sa pozerajú do Polska, Talianska, Maďarska, dajte im opäť nádej na novú budúcnosť. Pani Teresa Beseril, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Samozrejme súhlasím eh, s predsedom vlády, že musíme zastaviť eh, prevádzačstvo, ale nesúhlasím s pozíciou neutrality Talianska v prípade Venezuely. Moja krajina uznala pána Guaida eh, musím povedať, že Taliansko mi leží na srdci. Žila som tam viac ako 20 e, rokov a, a som e, sklamaná e, talianským postojom, ktorá nechce vyzvať Madura, ktorý dusí vlastný, vlastný ľud. Avšak všetci tí migranti, Eh, ktorí sú v Kolumbii, všetci ľudia, ktorí zahynuli, všetci ľudia, ktorí trpia hladom, povedzte to im. Jediné potrebné, čo musíme urobiť, je na to, aby tma vyhrala, je, aby dobrí ľudia nerobili nič. Pán Moselie. Ďakujem pekne. Eh, ja vystupujem ako eh, bývalý bývalý minister zahraničných vecí Francúzska, eh, európsky poslanec, eh, náš region, eh, investuje tisíce eur do spolupráce s Talianskom. My máme spoločné, spoločných mnoho vecí. Ja mám veľmi rád Talianov, ale dnes legitímna výzva nášho pozvaná, že ambasádora je s poprvýkrát od druhej svetovej vojny, naše vzťahy eh, pod takýmto tlakom. No a ja by som eh, chcel povedať, že politika eh, vo Francúzsku zasahovanie do nej nezodpovedá vašemu presvedčeniu nezasahovať celých krajín. Nuž a vy budete proti francúzským kandidátom. No a ja by som chcel poďakovať a s takým priateľom, ako ste vy, už nepotrebujeme nepriateľa, že konanie je nezodpovedné, nemorálne a, a neetické. Pani Toja. Signor Presidente, lei avrà colto. Pán predseda vlády, vy ste hovorili, že Eh, v tejto sále je veľké uznanie pre eh, Taliansko. Avšak musíme povedať, že je tu aj veľa eh, E, sklamanie z Talianska, ktorá sa oslabuje, ktoré sa izoluje e, práve kvôli e, krajinám, ktoré budeme musieť v budúcnosti opätovne vystavať. A dúfam, že toto ste prijali inteligentným s pomocou, A hovorím vám toto s obavami a nie s nejakou radosťou. A poviem vám ešte jednu vec, pán premiér. Ako môžeme veriť vašim slovám, že vychádzame z veľkých citácií a z veľkých snov, pretože toto všetko budeme robiť my. Ale však e, o to nejde. A potom e, e, upadáme do rebelanstva a do pomstichtivosti. Nebudeme hovoriť o veciach, čo sme urobili. My sme sa teraz neocitli v Európe. Ako môžeme byť dôveryhodné? Hovorili ste o fondoch pre Afriku, ale hlasovali ste proti. Hovorili ste o plánovi Juncker. A avšak veľké strany hlasovali opätovne e, proti. Hovorili sme, e, e, nie sme súčasťou iniciatívy deviatich a teraz tuto pán kolega z Talianska, ktorý vás podporuje, je vo Faražovej skupine, pani poslankyňa Toja. Pán Anžel. Grazie, presidente. Eh, Ďakujem, pán predseda. Pán premiér, sme veľmi radi, že tu môžeme byť rešpektujúc vôľu Talianov, ale je tu niečo, čo by sme nemali ignorovať. Hovoríme o Aldemorovi a je hambou, že súčasná talianská vláda necti jeho pamiatku. Bol Európan. Bol proeurópan. Keď hovoríme o histórii Stredomoria, nemôžeme ho vynechať, čo sa týka Európy. Ja som Portugalec a musím povedať, že čo sa týka situácie vo Venezuele, naozaj ma metie stanovisko Talianska k Venezuele. Portugalská komunita vo Venezuele žije blízko talianskej komunite. Vary, nemyslíte na Talianov, ktorí trpia pod Madurovým režimom? Je to niečo, čo by talianská vláda mala brať vážne a zareagovať na to hneď od začiatku. Barbara Spinelli, nech sa páči. Mikrofono. Mám jednu otázku, pán predseda vlády Conte. Prečo nevidíme, že Európska únia sa nestáva komunita, ktorá je plná solidarity, ktorá nediskriminuje voči migrantom. Ja však nie som presvedčená, že práve občianstvo má veľké, veľké chyby ako sme videli eh, pri Harcovi 4. A videli sme to aj pri um, hnutí piatich hviezd, že sa skôr presadzuje vlastná agenda pri kľúčových bodoch. A táto otázka je veľmi dôležitá, eh, pretože si myslím, že skôr túto tému eh, skôr si prisvojí lega a pravica, keď hovoríme o demokratických zmenách vo Venezuele. Pýtam sa vám, s akými predpokladami s akým štúdiom reality predpokladáte, že v budúcom roku a v tomto roku e, to budú krásne roky. Prečo si to myslíte? Ďakujem veľmi pekne za vašu, e, pán Salini. Pán predseda vlády, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Budem prakticky. Chcel by som mať čas e, aby som opísal úsilie, ktoré vyvíjame my ako inštitúta, inštitúcie, aby sme vytvorili fondy na najlepšie projekty eh, pre tie krajiny, ktoré ich pripravili, vrátane tej mojej krajiny. Avšak eh, dávali sme eh, pozor v priebehu rokov, aby sme vyvstávali také projekty, ktoré prepájajú našu krajiny a ktoré riešia problémy našich podnikateľov. Ale chcel by som vám aj povedať, že tí, čo robia túto prácu, potom vidia ministra infraštruktúry, eh, ktorá sa sú, sústreďuje na chemické záležitosti skôr ako na tieto záležitosti. Eh, takže, eh, o, takže naozaj aj zo strany vašej vlády si to vyžaduje trpezlivosť. A, a ja by som predložil takú provokatívnu otázku. Mnoho poslancov, ktoré vás podporujú, skôr hovoria o e-, hospodárskych hypotézach ohľadom dôchodkov. Eh, avšak ak pokiaľ chcete naozaj takéto eh, zdroje, mohli by sme mať eh, samozrejme vzájomný fond a potom si vypla, preplate z vlastného vrecka tie fondy, ktoré boli premrhané v našej krajine. Pán Viotti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády. Naozaj Eh, ja vás ušetrím toho výberu. Eh, musíme hovoriť o 3 eh, ku 4. Predstavím si Salviniho 4 ku 4. Toto sú ministri v zastúpení talianských vládov. A toto je, toto je zastúpenie bez talianských ministrov, keď hovoríme o o priemysli, o migrácii. O... Nikto nikdy nie je e, prítomný. Mali by ste požiadať e, talianských občanov o ospravedlnenie. E, Európa má potrebu Talianska. Taliansko potrebuje byť v Európe. Toto sú naše potreby. O to by nám... Ale vy nikdy nie ste prítomní na rokovaniach. A ja ukončím to citátom. Ak to je z festivalu v San Reme, eh, speváka Mahmuda. Je naozaj ťažké byť na svete, pokiaľ nemáme byť na čo eh, hrdí. A keď sa pozrieme eh, na Taliansko bez hrdosti, pozrite sa na túto sieň, ktorá, v ktorej nikto nesedí. Vi prego di usare un linguaggio confacente a quest'aula, per favore. Perché sono... Vás, aby ste, aby ste používali jazyk, ktorý je hodný tejto sieni. Ináč vás budem sankcionovať. Nech už sa to viac nestane, že som začul to, čo som začul. Pán Marias. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán premiér, vážený pán Konte. Ak by ste boli taký milý a nasadili si sluchadla, Bol by som rád. Pán Konte, súhlasím so všetkým, čo ste povedali v, o Európe, ale Európa by mala preukázať aj solidaritu pri obrane a pri externých záležitostiach. Je tu otázka bezpečnosti. Viete, že Turecko ohrozuje ešte stále Grécko a Cyprus. Porušujú neustále náš, narúšajú náš vzdušný priestor a teritoriálne vody, výsostné vody a takisto e, výhradný ekonomický priestor. Chcel by som si od vás niečo vypočuť. Vyhlásenie podpory proti tureckým hrozbám, podpora Grécku, podpora Cypru, aby bolo možné využiť ich e, zdroje. Talianská firma EMI je tá, ktorá chce tieto zdroje využiť a tým pádom Turecko ohrozuje aj Taliansko, keďže súvisí s Cyprom týmto spôsobom. Chceli by sme si vypočuť od vás tu na pôde Európskeho parlamentu niečo na podporu Grécka a Cypru, pán premiér, e, proti premiérovi Erdoganovi. Cyperčania aj Gréci to od vás očakávajú. Pán Jakovčin, nech sa páči. Jakobčič. Dobrý deň, pán premiér. Dúfam, že ma je počuť. Ďakujeme eh, veľmi pekne, eh, pán predseda vlády, že ste mm, dnes prišli a musím povedať, že to, som myslel, že váš prejav bol pre mňa príjemným e, prekvapením. A samozrejme dúfam, že v ňom zaznejú aj faktu. Ako spoluspravodajca e, makrostratégie e, Adriaticko, v Jadranskom aj Jonskom mori, Samozrejme, viete, že toto je správa pripravovaná spolu so Slovinskom a Chorvátskom. Ako vidíte budúcnosť v oblasti Jadranského mora? Je to nesmierne dôležité, pretože aj pre nás je dôležité rozširovanie Európskej únie. Zaujíma nás, či e, e, chcete krátiť fondy pre e, bilingualizmus v Slovensku a v Chorvátsku, pretože potrebujeme a máme aj veľkú menšinu taliansku v Chorvátsku a Slovensku, Samozrejme, je to nesmierne dôležité. Či by ste chceli uh, takýmto spôsobom pokračovať a zúčastniť sa aj projektu rekonstrukcie mesta? Ďakujem. Pán Dorfman. Pán predseda vlády, vy ste počiarkli veľmi dôležitú eh, dôležitosť eh, slobodného pohybu ľudí. Avšak vy ste prijali aj dekret bezpečnosti alebo bezpečnostný eh, dekret. Ak nejaký študent alebo nejaký eh, človek, ktorý chce pracovať v zahraničí a odíde do zahraničí, kúpi si auto a chce sa vrátiť do Taliansky, toto auto mu je zabavené na eh, hraniciach a zaplatí 600 eur pokuty. Samozrejme, toto je e, v súlade e, s voľným pohybom e, tovaru? Pán Tarabela. Som veľmi rád, že som si vás vypočul, pretože hovorili sme aj na stretnutí s pánom Salvinim ohľadom občanov. A mám pocit, že práve pán Salvini pokračuje v tomto spôsobe aj e, vo vašej vláde. E, pracovať málo, ale vyzerať e, a ukazovať prstom na ostatných za situáciu, ako vinu za situáciu v Taliansku. Je to vina Európy, vina Francúzsko. Predtým to boli Židia, predtým to boli Rómovia. Je to politika, ktorá nám pripomína fašizmus E, ktorá zničila e, Taliansko, ktorá stála e, mnohých Talianov budúcnosť. Prosím, nezabúdajme na toto. Ďakujem. Bravo. Honorable Čiku. Číku. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že je nesmierne dôležité pripomenúť si, že naša krajina prechádza fázou recesie. A nepočul som vás, pán premiér, hovoriť o e, priemyselnej politike, o obchodnej politike, ale nepočul som vás hovoriť ani o našich podnikoch. E, pretože e, v Európe hovoríme o raste krajiny v zmysle aj priemyselného rastu. A je nesmierne dôležité, nesmierne dôležité, aby sme práve e, daňovými zrážkami umožnili e, akumulovať zisk našich e, spoločností, pretože toto je jediný spôsob, ako môžeme bojovať proti nerovnosti a proti chudobe. Mali by ste počiarknúť tento aspekt vo svojom pane. Pani Breso? Pán predseda vlády, ako už povedali predrečníci, a to nielen taliansky, my tu pracujeme na projektoch, e, ktoré si kladú za ambíciu e, pozdvihnúť Taliansko, ale aj Európu. A práve v oblasti dopravy, e, vysokokapacitnej dopravy, ktorá sa nevolá Torino-Lione, pretože to není Torino-Lione. Avšak je to aj spôsob, e, ktorý e, zefektívňuje druhy dopravy predovšetkým na juh. A samozrejme má sa týkať e, všetkých južných prístavov a má im dá, dať priestor na rozvoj. Vy ste hovorili, a ako aj vaša vláda, ste skôr predstavili akúsi frašku eh, analýzy prínosov a nákladov. Avšak toto je súčasná línia, pretože táto, eh, táto analýza neobstojí. Pán predseda vlády, ja som presvedčený o tom, že ak sa naučíte myslieť ako Európan a nie len zostávať v tých žabomyších vojnách v Taliansku, tak budete mať oveľa lepšiu eh, pozíciu. Pani Koradca Bild. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ako eh, poslankyňa zo Švédska som hrdá aj na môj talianský Eh, pôvod. Avšak eh, svoju krajinu poznávam čoraz menej. Taliansko, ktoré pracuje, eh, ktorá sa snaží, ktorá tam nestojí iba so založenými rukami, keď niekto necháva deti v mori, ktorá vytvára ľudské hodnoty a kto vie, ktorá vie, že Európa je našou spoločnou budúcnosťou. Taliansko stráca pôdu pod nohami na všetkých frontoch E, samozrejme, máme tu veľký prepad ekonomiky, e, ktoré doviedol Taliansko do recesie. E, mladí ľudia, pán predseda vlády, žiadajú prácu, nežiadajú almužnu, žiadajú dôstojnosť, nechcú propagandu. Chcú konkrétne návrhy, ktoré by sme si mali vypočuť. Mali by sme odpovedať na, pro, na problémy nezamestnaných, na problémy podnikov. Počúvate ma, pán predseda? Áno, ďakujem veľmi pekne ale e, samozrejme práve e, tie suverenistické snahy ešte oslabujú Taliansko ďalej. Európa nie je problémom. E, my chceme ako Taliani krajinu, ktorá vie stavať mosty a nie ich búrať. Taliansko si zaslúži väčšiu podporu v oblasti imigráciu. Ale solidaritu si zaslúžime prostredníctvom dialogu, nie prostredníctvom uh, vyhrážok e, po spôsobe Putina. Nespretrhajme tie spojenectvá, ktoré máme k dispozícii. E, e, pozorujú vás také mená ako De Gasperi a Spinelli. Pán Šoltes. Gospod predsednik, hvala za besedo. Pán poslanec Šoltes. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán premiér, vy hovoríte o spoločti v Európe, o solidárnej Európe, o Európy, ktorá nie je rozdelená. No a vaše minister vnútra, predseda parlamenta, o tom, že cítia nejaké e, nepriateľstvo No a ako keby a všetky obete nestačili. No a vážený pán predseda parlamentu, ešte spolužite a jednotu Európskej únie. No a to rešpektuje ani všetky obete, ktoré boli potrebné na to, aby ľudia na slovinsko-talenskej hranici dnes žili v miery. Je to vyjadrenie treba odsúdiť a myslím, že to je možnosť, kde sa nás vyzval aj na odpoveď. Ďakujem pekne. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo... Ďakujem veľmi pekne po tomto príspevku. samozrejme čakajú nás eh, rozpravy Eh, ktoré musíme absolvovať, ináč budeme mus- nebudeme môcť vlas- hlasovať. Predložili sme eh, časy. Pán predseda vlády Conte, nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Niektoré príspevky samozrejme boli skôr politické a politický diskurs je základom demokracie. A samozrejme táto, diskurs, táto diskusia môže byť samozrejme veľmi oduševnená. Niektoré príspevky však si však nezaslúžia odpoveď, pretože si kladú za cieľ urážať nielen mňa, ale celý národ, ktorý zastupujem. C'è stato chi ha avuto l'ardire boli tu takí, ktorí povedali, a snažím sa to povedať veľmi jasne, mali sme tu aj šéfa skupiny, ktorý ja sa necítim, ktorý ma nazval bábkou. Ja sa necítim nejakou bábkou. Naopak som hrdý, že zastupujem celý národ. Som hrdý na to, že predstavujem e, vôľu na zmenu talianského ľudu. A hrdý na to, že môžem vytvoriť takú líniu vlády, ktorá nebude nikoho bábkou a ktoré nie je v rukách e, lobby. Možno bábky sú tými, ktorí odpovedajú e, práve lobbystom a ktorí sú v područí lobbystom. Bolo mi povedané a myslím si, že aj tu sme v diskusii, ktorá je slobodná. Ale povedali mi, že sa mám hambiť. Avšak za to, čo sme si povedali s kancelárkou Merkelove, Merkelovou. Povedal som, že sa hambím za predstaviteľa eh, strany. Samozrejme, kto by sa v takej chvíli nehambil? A teraz sme pri a sme pri tom treťom aspekte. Chcel by som pripomenúť, že sme hovorili, že moji ministri sa nezúčastňujú na e, zasadnutie Rady ministrov. Že moja e, vláda tam nie je zastúpená. Nemusím vám e, vysvetľovať gramatiku takéto témy. Nemôžem vám povedať, že, že vládu dokáže zastupovať aj delegátom. Máme a vždy sme sedeli za všetkými európskymi e, stolmi. Za všetkými. Nikdy sme nechybali. A chcem a budem a ešte priamejší, že vy ste člen strany, ktorá e, v minulosti, e, ktorá sa týka záležitosti EMA, a ktorí ste schválili to, za čo ešte platíme účty. A teraz prejdem na otázky vengo vengo invece alle questioni che Pán Danti. Dávajte prosím mm, pozor na jazyk, ktorým hovoríte a na výrazy, ktoré používate. Ospravedlňujem sa chvíľku. Ospravedlňujem sa, pán predseda vlády. Prosím, nepoužívajme urážlivý jazyk. Môžete povedať čokoľvek, čo len chcete. Môžete formulovať akúkoľvek politickú tézu. Neurážajme však predstaviteľov, ktorí boli priamo zvolení eh, občanmi. A to sa samozrejme aj týka predsedu vlády Talianskej republiky, ktorého sme my pozvali na túto pôdu. Takže žiadam všetkých, aby ste volili slova. Aby sme ukázali, že sme dôstojní krajania. Teraz prejdem na politické otázky. Niektoré boli veľmi zaujímavé. E, ospoviem na špecifickú otázku. E, hovorili sme o podpore Cypre a Grécku. 29. januára som bol v Nikózii, kde sme sa stretli so ďalšími šiestimi krajinami Južnej Európy, kde prebehla aj tlačová beseda a kde sme zaujali konkrétne pozície. A to znamená, že sme vyslovili aj podporu Cypru. E, čo sa týka ďalších otázok, bolo už povedané, boli však naozaj povedané hanebné veci, ako to, že nechávame zomreť, nechávame umierať deti v mori. Ale to nie je pravda. To je veľmi vážne obvinenie. Máme povinnosť informovať sa, pokiaľ hovoríme v tejto sieni. My sme vždy zasahovali to, aby sme zabezpečili ochranu ľudí, ktorí sú najzraniteľnejší. A to aj e, v tých najnutnejších e, prípadoch. Sme okamžite zabezpečili ženy a e, deti. Nechali sme ich prestúpiť na iné plavidlá, alebo sme ich nechali vylodiť. Takže prečo? My sme príkladom naozaj princípy, príkladom princípu solidarity a to dodržiavame konsekvente. A bez ohľadu na to, o ktorú sa krajinu sa jedná. Čo sa týka Francúzska, ja som hovoril už viackrát. My máme e, veľmi starú väzbu na Francúzsko, nie len kultúrnu, ale aj politickú a hospodárskú. A samozrejme, takéto rozpory sú nezmyselné. Sme integrované krajiny na úrovni kultúrnej a hospodárskej. A e, pán predseda Majo hovoril, že že napriek niekoľkým vyhláseniam hnutia žltých hviezd toto je, vstupujeme týmto do dimenzií do e, oblasti politickej dialektiky, e, kde tie e, voľby sú predmetom rozličných názorov, ale sú v konečnom dôsledku legitímne. A musím povedať aj tu, že odznelo tu niečo, čo nie je pravda. My netlačíme na prezidentské voľby. My hovoríme, že sa neponáhlame. Ale všetky tie vyhlásenia Eh, vo, väzen, vo, vo, voči Venezuele idú presne opačným smorom. My nepodporujeme Madura. My sme povedali, že a takisto ani eh, Európsky parlament ho neuznal, my predpoklad, nepredpokladáme, že prezident Maduro je legitimne zvolený prezident. My žiadame, aby sme mali slobodné uh, Voľby. Čo najskôr problém je, že vo Venezuele sú to ľudia, ktorí trpia. A je nesmierne dôležité, aby sme dospeli k takémuto výsledku a aby sme ale niekoho stavali automaticky do pozície prezidenta, kto nemá tento mandát. Potrebujeme rýchle demokratické riešenie a hovorili sme takisto aj o téme, e, ktorá bola hospodárska a aj o tom, a bola mi položená otázka, prečo Taliansko sa nesústreďuje aj na priemyselnú politiku Európy. My sa sústredujeme na Junckerov plán a vždy sme prikladali dôležitosť e, európskej priemyselnej politike. A takisto sme počiarkovali aj dôležitosť e, rozpočtu pre eurozónu aj s mechanizmom stability. A to kvôli tomu, aby sme aj naďalej teraz zotrvali e, v hospodárskej téme. Ale našej krajine bolo povedané, že tak nemáte tu žiadny rast, ale my sme sa museli vysporiadať e, s problémami minulosti. Je je a zda príliš ešte mnoho, príliš skoro, aby sme hodnotili opatrenia, ktoré iba teraz vstupujú do platnosti. je to veľmi pravdepodobné, že tie dopady uvidíme až v druhom e, poloroku v roku 2019. Naše opatrenia nemôžu vstúpiť e, do plnej platnosti v týchto prvých mesiacoch. Preto sa sústredíme aj na systém výroby. A sústredíme sa aj na plán investícií. Pracujeme, pracujeme na tomto. A ja som dokonca ešte včera hovoril o hospodárskom raste na juhu Talianska, kde nedochádza k sociálnemu rozvoju. A chceli v Molise, v Bazilikáte a na Sardinii podpísali tri rozvojové projekty. Táto vláda má veľmi pragmatický prístup na to, aby sme podporili hospodársky rozvoj so všetkými zúčastnými, zúčastnenými aktérmi. Pretože toto je naozaj opatrenie, ktorá je v podstate existenciálne, ktoré je nesmierne dôležité. A práve toto opatrenie je koncipované na základe sociálneho paktu, ktorý má vytvoriť mechanizmu, E, ktoré má vytvoriť taký mechanizmus, ktorý umožní zamestnanosť a zamestnanie mnohých e, ľudí, ktorí dlho zamestnaní neboli práve v týchto oblastiach. A samozrejme, tento výrobný sociálny mechanizmus v zmysle článku 3 e, našej ústavy nemajú reálnu možnosť zúčastňovať sa na demokratickom, eh, hospodárskom a sociálnom živote. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda vlády Talianskej republiky. Ospravedlňujem sa, ak tu zazneli uh, slo, slová ktoré do tejto siene nepatria, avšak tieto diskusie a rozpravy tu sú samozrejme vždy veľmi živé, zvlášť keď sa to týka budúcnosti našej únie.